veľmi dramatické ráno, pokiaľ ide o voľby v USA. Dnes uh, už teraz máme eh, istotu o výsledkoch a myslím si, že mnohí kolegovia sa omeškali práve preto, že eh, práve sledujú televízny prenos. Musím povedať, že aj ja som to veľmi pozorne sledovala. Môžeme mať rôzne názory na výsledky, nebudeme o tom diskutovať, ale ako povedal Obama dnes ráno. E, slnko vyjde aj e, zajtra e, leto odišlo a život pokračuje, ako Klein fantastický poet povedal. Takže venujme sa dnešnej agende najprv návrh e, dnešného programu. E, článok 15 e, je zrušený, tá vyšetrovacia misia. Odôvodnenie je také, že jednoducho sa nám nepodarilo splniť tento záväzok. Žiadni členovia nemôžu po 26 bola doplnená petícia 27, pokiaľ e, ide o starostlivosť o deti v Nemecku. Ak teda nemáte žiadne ďalšie problémy, tak môžeme prijať e, tento program. Ehm, nemusíme sa teraz venovať žiadnemu e, zápisu. E, ja mám e, niekoľko informácií. Teším sa, že vám môžem oznámiť, že pán Filip Chajmovič z úradu Európskeho ombudsmana je na trojmesačnej študijnej návšteve na sekretariate e PETI, aby sa oboznámil s procesom, ako pracuje náš výbor a potom to prezentoval mm, v svojej inštitúcii. Takže vítam vás srdečne a váš študijný pobyt tu považujem za výraz našej výbornej spolupráce e, s Úradom Európskeho ombudsmana. Takže dúfam, že e, to eh, bude eh, veľmi užitočný študijný eh, pobyt a že podobný pobyt bude mať možnosť absolvovať aj niekto od nás. Ďalej chcem informovať, že France Trois bude zajtra a vo štvrtok od 11. Mm, vysielať v priamom prenose naše zasadnutie. Toto je len pre vašu informáciu naše e, stretnutia a takisto sú e, web streamované, takže e, to nie je nič nové. Ide tu o transparentnosť a otvorenosť. A teraz prejdeme k workshopu k právam osôb s postihnutím. Eh, organizuje to eh, eh, Policy Department C, zastúpený na pódiu je Ottaviom Marcoty, takže vítam vás za predsedníckým stolom. Možno prvýkrát. Je mi e, potešením privítať aj vás, e, návštevníkov tu v e, sále a tiež všetkých, ktorí toto podujatie sledujete cez internet, podujatie o právach osôb s postihnutím. Požadovali sme toto zasadnutie, pretože sme na túto tému obdržali mnoho petícií. Rada by som vás na úvod informovala, že, in, že tlmočenie je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch, okrem e, češtiny, estončiny, litovčiny, portugalčiny a slovinčiny. E, k dispozícii je aj e, tlmočenie v posunkovej reči. Tento eh, workshop je eh, streamovaný. Eh, uvedomte si, toto znamená, že všetky vyjadrenia budú nahrávané. Ako som už povedala, toto je súčasťou cyklu každoročných podujatí, ktorý, ktoré náš výbor organizuje pokiaľ ide o ochrannú úlohu, ktorú plníme v súvislosti s eh, implementáciou dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím UNCRPD. Ako viete, eh, eh, oni sa jediní zaoberajú, ako prví zaoberali týmito otázkami hm, ľudí s postihnutím hm, a je to vlastne prvá zmluva, ktorá tieto otázky e, e, rieši. Ide o e, rovno, rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi s postihnutím. Minulý e, rok e, bol historickým momentom, pokiaľ ide o práva e, ľudí s postihnutím. Bola vydaná prvá správa EU pred UNCRPD, výborom v Ženeve. Obsahovala veľmi dôležité posúdenia a závery podľa ktorých sa európske inštitúcie teraz eh, riadia. A teraz niekoľko eh, záverov. Výbor EMPL eh, spolu s výborom LIBE a našim výborom petičným reprezentuje Európsky parlament v rámci EU, UNCRPD a pani Rosa Estaras Feragut a pani Soledad K. Bezon reprezentujú výbor petičný v EU e UNCRPD. My sme hrdí na to, že náš výbor e, menoval dvoch členov. Minulý rok bol e, pomerne intenzívny, pokiaľ ide o problematiku ľudí s postihnutím. Správa Helky Stevensovej s záverečnými e, posúdeniami e, bola schválená na plenárke v e, júli a boli tam zahrnuté aj závery z asociovaných výborov PETI a LIBE. Náš výbor dostal veľký počet petícií týkajúcich sa ľudí s postihnutím, ich, od ich organizácií alebo od e, jednotlivých osôb, ktoré pôsobia v prospech v záujme e, týchto e, ľudí. Minulý rok sa uskutočnila vyšetrovacia misia na Slovensko, kde sa vyšetrovalo zneužívanie štrukturálnych fondov a investovanie do rezidenčných zariadení dlhodobých. Ja som mala tú čest viesť túto delegáciu. Môžem povedať, že to bola veľmi zaujímavá a plodná misia. Návrh správy s podrobným popisom návštevy a s závermi bude odprezentovaná počas zasadnutia výboru, počas popoludnia to je e, samozrejme veľmi e, logické, e, že to následne po workshope odprezentujeme. Tiež sme pracovali na marakešskej zmluve, už dlhé roky sa na tom pracuje a sme veľmi šťastní, že 30. septembra po tom, čo viac než 20 krajín na celom svete túto zmluvu ratifikovalo. Ehm, a teda sme radi, že e, to bolo ratifikované a myslíme si, že e, je najvyšší čas pre Európsku e, úniu, aby ratifikovala bezodkladne Marrakešskú zmluvu tiež. Ehm, v tomto výbore tiež dávame stanoviská k Európskemu aktu pre eh, prístupnosť a pani Kuneva v tomto smere veľmi eh, intenzívne pracovala. Bolo predložených eh, už 157 pozmeňovacích návrhov a členovia výboru využili príležitosť zlepšiť existujúci text predložený predkladaním pozmeňovacích návrhov. A my budeme e, hlasovať o tom v januári. E, takže teraz máte akýsi prehľad o tom, čo e, náš výbor robí v tejto oblasti politiky. A tiež sa zaoberáme mnohými opatreniami, aby sme riešili tie petície, ktoré, eh, mm, ob, eh, ktoré sme obdržali. Eh, myslím si, že tento workshop bude veľmi dobrou príležitosťou pre členov nášho výberu a tiež pre vážených hostí, aby sme sa pozreli na prácu, ktorá v tomto smere bola odvedená v ostatných rokoch a na tie kroky, ktoré ešte stále treba urobiť. Za pomoci odborníkov podnikov a občianskej spoločnosti dúfame, že nájdeme primerané nástroje, ktoré nám umožnia od, nájsť odpovede, e, a to ešte efektívnejšie, na problémy ľudí s postihnutím, aby mohli si v plnej miere užívať svoje e, e, práva v súlade s zmluvou a s európskou legislatívou. Teraz Hm, dávam slovo moderátorke eh, tohto panelu, mojej milej kolegyni Roze S. Taras Feragut. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne. Áno, začneme s týmto eh, workshopom k téme mnohých petícií, ktoré sme tu mali na našom výbore v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Ďakujem e, všetky, všetkým, ktorí tu ste. To je Adam Kosa, ktorý je predseda e, interskupiny pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európskom parlamente. Takisto sú tu aj ľudia, ktorí spolupracujú s touto interskupinou, pokiaľ ide o ľudské práva, e, ľudí so zdravotným postihnutím, aby tieto práva boli prioritnými v Európskej únii. Eh, Cecilia to veľmi dobro, dobre vysvetlila ako predsednička eh, výboru. Je tu istý referenčný bod a to je dohovor o OSN, pokiaľ ide o práva eh, osôb so zdravotným postihnutím. To je náš rámec, v ktorom by sme mali fungovať, náš referenčný bod a podľa mňa európsku stratégiu, pokiaľ ide o zdravotné postihnutie 2010 až 2020. Minulý rok v auguste bolo stretnutie na pôde OSN, kde E, zazneli ste pozorovania, e, pokiaľ ide o to, akým spôsobom implementujú dohovor Európske štáty, Európska únia. Boli tam isté záverečné odporúčania, ako vylepšiť a uplatnenie tohto dohovoru aj zo strany Európskej únie. Bolo tam o tých pozorovaní a bolo okrem iného povedané, že by sa mal e, vytvoriť tý rámec, európsky rámec sledovania naplňania tohto dohovoru. Teda ide o to, aby sa reálne e, naplňali tie povinnosti, ktoré vyplývajú z daného dohovoru. A v rámci tohto európskeho rámca teda my ako Európsky parlament, prostredníctvom výboru e, PETI, ja aj kolegyňa e, Soda Kabeson zo socialistickej skupiny sme sa zúčastnili tam takisto aj e, ombudsmanka a tá ombudsmanka naozaj je, tiež e, to verí veľmi vážne túto tému, takisto agentúra pre e, základné práva, Fórum eh, pre zdravotné postihnutie a eh, teoreticky aj Európska komisia, hoci potom bolo vyžiadané, aby komisia sa stiahla, aby naozaj bola objektívna, pretože tie pozorovania eh, sú vlastne vykonávané voči komisii. Čiže máme tu na tomto prvom paneli tri, tri štúdie, tri prednášky. Prvá, prvá štúdia je od Marka Prisliho, ktorý je profesor, pokiaľ ide o zdravotné postihnutie, ten predstaví prvú štúdiu o tom, ako reálne funguje tento rámec. A takisto ide o štúdiu o tom, ako výbor PETI a takisto Európsky parlament v rámci tohto rámca uplatňovania naplňajú e, obsah dohovoru. Takže začnem e, tým, že dám slovo Markovi eh, Prislimu. Je to, generálny, eh, pardon, vedecký rejiteľ e, Európskej e, akademickej siete odborníkov pre zdravotné e, postihnutie. Je to takisto profesor politiky v oblasti zdravotného postihnutia a predstaví nám štúdiu na práve tieto témy, o ktorých e, hovorím. A bude to veľmi zaujímavé určite, pretože my, ktorí pracujeme v tejto oblasti, ktorí sa aj venujeme, Eh, aj členovia nášho výboru pre petície. Eh, určite, určite eh, bude to všetko pre nás zaujímavé, pokiaľ ide práve uplatňovanie dohovoru v praxi. Takže nech sa páči, pán profesor Prisli. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička, ďakujem pani moderatorka, ďakujem aj sekretariatu PETI za to, že, nám, že nás podporoval, pokiaľ je toto štúdiu, naozaj tá administratíva bola kvalitná z vašej strany. Toto je tá správa, je aktualizovaná minulý rok. Sme tu v tomto čase tiež e, boli, prezentovali sme tú správu a aktualizovaná správa hovorí o istom vývoji, ktorý sa odohral za posledných 12 mesiacov, pokiaľ ide o petície, ale takisto aj pokiaľ ide o ten vývoj, ktorý bol opísaný zo strany e, predsedničky, niektoré aktivity zo strany Európskeho parlamentu, e, vývoj ako reakcia na odporúčania OSN a tak ďalej. Čiže e, vyberieme niektoré témy z tej e, správy. Štúdia bola pôvodne uverejnená v roku 2015 a poskytuje istý kontext, isté vysvetlenie dohovoru OSN a vzťahu e, aj parlamentu voči tomu dohovoru, ale najmä z hľadiska ochrany práv a úlohy e, petičného výboru. Má viacero kapitol a istým spôsobom nám vysvetľuje, aká je táto úloha ochrany a tiež sa tam pozeráme na druh petícií, ktoré e, výbor dostáva. Sú rozdelené na isté témy a sú tam spomenuté viaceré e, zaujímavé kontroverzné záležitosti, ktoré s tým súvisia, otázky e, právomoci, aktivít, a rozsahu aktivít a sú tam aj nejaké odporúčania. Takže aby som to zhrnul, minulý rok sme hovorili o záveroch správy a ukázali sme, že bol veľký, e, ro, e, veľký objem rôznych tém súvisiacich so zdravotným postihnutím, k tomu sa ešte vrátim, ale zároveň E, je aj veľká miera verejnej podpory týmto témam. Bola tam petícia s jedným miliónom podpisov, to myslím si, sa malo kedy e, stáva v Európskej únii, čiže to je určite veľký úspech, ale zároveň hovoríme aj o tom, že e, z toho vyplývajú isté problémy, pokiaľ ide o riadenie a sú tam isté obmedzenia, úlohy, ktorú majú parlamentné výbory, sú tam nejustičné spôsoby nápravy a je to isté pozbudenie, aby sa robilo ešte viac. Ako povedala pani predsednička, za posledných 12 mesiacov e, už veľa urobeného e, bolo. A ďakujem e, výboru za vaše iniciatívne správy, za vaše návštevy, otázky. Naozaj dobre sa nám spolupracuje s Európskym parlamentom. Je z jeho strany dobrá reakcia. Ale samozrejme máme tu ešte stále obavu, že tie nejustičné reakcie nie sú natoľko kvalitné, e, ako by si občania presovali najmä vo vzťahu k zmluve o ľudských právach. A máme ten problém, že niektoré tie práva, ktoré sú zo strany občanov spomínané, naťahujú vlastne rozsah e, alebo naplnenie vôbec právomoci Európskych, e, Európskej únie. Častokrát e, je ťažké povedať, akú zodpovednosť má členský štát, akú zodpovednosť majú európske inštitúcie. Po tretie, závery minulý rok hovorili o tom, že je tu istá možnosť istého procesu, alebo teda vylepšenia, pokiaľ ide o proces. Niektoré vyzerajú jednoducho, niektoré vyzerajú dosť komplikovane. Napríklad spomenali sme tému e, zasielania e, petícií e, v znakovom jazyku v rámci sekretariátu výboru e, pety, v rámci členstva sme hovorili o tom, ako by sme mohli zabezpečiť to, že je jasná zodpovednosť daná za témy zdravotného postihnutia, možnosť vypočuť si skupiny e, petícií, aby sme sa mohli sústrediť na také témy alebo podtémy. Dnes máme toho ďalší príklad, to je super. Dôležitosť e, každoročného podávania správ o tom, aké sú petície to už sa darí robiť. A potom zložitejšia téma vyjasnenia úlohy e, parlamentu v rámci rámca ochrany týchto práv, k čomu sa e, čo skoro vrátime. Čiže treba si pripomenúť, že až jedna štvrtina európskych e, voličov hovorí, že má nejakú mieru či už zdravotného postihnutia alebo povedzme obmedzenia. To je vec, ktorú nemožno ignorovať. Ľudia, ktorí sú zdravotne postihnutí, sú väčšinou skôr starší E, sú to častokrát, alebo vo väčšej miere než iné skupiny ľudí voliči, takže treba na nich pamätať. Ľudské práva sú základom európskych hodnot, máme to v zmluve, máme to aj v charte. A predsednička už hovorila o dôležitosti medzinárodnej dohody, európskeho dohovoru, pokiaľ osoby so zdravotným postihnutím. Je to poprvýkrát, v Európskej únii. Doteraz sme to nikdy nespravili, takže nie je prekvapujúce, že to bude chvíľku trvať, e, kým e, bude prebiehať táto diskusia o tých nastaveniach, ale je to aspoň príležitosť, ako to dobre nastaviť, hovoriť o ochrane e, ľudských práv globálne v rámci európskej tradície, byť istým pionierom v úvodzovkách, istým predvojom, pokiaľ ide o ochranu takýchto práv. V rámci OSN teda hovoríme jednak o domácej implementácii hoci Európska únia existuje vo vzťahu k členským štátom, pokiaľ ide o OSN, EÚ je vlastne domáca implementácia, z ich pohľadu je to domáca implementácia, ale z toho vyplývajú isté problémy, pretože Európska únia nemá tie isté inštitúcie alebo tie isté právomoci ako členský štát. Konkrétne chyba Národný inštitút pre ľudské práva, ktorý by za normálne okolnosti bol zodpovedný na úrovni členského štátu za ochranu takýchto práv. Takže čo sa zmenilo za posledný rok? Máme európsky rámec a členstvo v tomto rámci, e, v tomto čase minulý rok sa e, skladalo z piatich orgánov, Európsky parlament, Európsky ombudsman, Európska komisia, Európska agentúra pre základné práva, FRA a Európske fórum e, zdravotne postihnutých ľudí, European Disability Forum EDF. Na základe odporúčania výboru OSN boli tu isté návrhy, aby Európska komisia e, z hľadiska e, formálneho členstva tohto rámca odstúpila z tohto členstva, pretože sú tam isté otázky súvisiace s nezávislosťou tejto inštitúcie. A to vlastne hovorí naozaj o interpretácii článku 33 zo strany výboru OSN. Tam sa hovorí, že mechanizmus ochrany by mal e, sa skladať z nezávislých mechanizmov ochrany. Prípadne, že by mal uh, skladať iba z takýchto orgánov. Je tam istá miera odlišných názorov, pokiaľ ide o to, či to, či to má obsahovať takéto nezávislé mechanizmy, alebo by to mal, mali byť iba výhradne uh, nezávislé mechanizmy a nič iné. To je taká téma na diskusiu. Ale v súčasnosti zastupcovia Európskej únie, e, komisie e, sa stiahli z formálnych stretnutí siete, hoci e, písomne ešte toto rozhodnutie nebolo dodané. Čo to znamená z hľadiska ochrany? Ako sme prezentovali už minulý rok, boli v tom čase rôzne mechanizmy protekcie alebo ochrany eh, v rámci toho existujúceho rámca. Eh, máme isté postupy v rámci EÚ, kde môže občan eh, sa voči niečomu sťažovať. Máme tu teda možnosť sťažnosti v rámci Európskeho ombudsmana, to isté máme petície v Európskom parlamente a takisto aj to fórum EDF dostáva častokrát e, sťažnosti zo strany občanov, to e, sa rieši prostredníctvom e, poskytovania poradenstva a takisto aj Európska komisia má svoj vlastný postup pri riešení sťažnosti, aj keď môžeme povedať, že v tomto prípade ten mechanizmus nie je priamo prepojený s týmto európskym rámcom. Čiže je, to, je tam otázka toho, ako sťažnosti z odliš, odlišných zdrojov môžu byť e, presunuté alebo posunuté ďalej a koordinované v rámci nejakého jednotného mechanizmu e, koordinácie. Jednotného mechanizmu teda. Ako som teda povedal, boli tu zmeny z hľadiska e, členstva aj riadenia európskeho rámca. Bola vytvorená web stránka. Najprv na web stránke DG zamestnanosť, DG Empol, potom to bolo prehodené na web stránku FRA, a ten, tá, e, tá prvá stránka nebola aktualizovaná, tá druhá áno, čiže nie je to úplne konstantné, bol istý rámec nastavený, ten sa tiež aktualizuje. Zazneli viaceré pripomienky od rôznych aktorov, pokiaľ ide o fungovanie členov siete, ako najlepšie by toto mohlo byť implementované. A boli aj isté výzvy, ako posilniť mandát e, ochrany na základe odporúčaní OSN. A bolo tu aj uverejnenie stanoviska zo strany FRA, tak aby sa vytvoril právny základ. Taký jednotnejší právny základ. Teraz teda máme situáciu, kde existujú rôzne dočasné organizačné ustanovenia, a poskytujúceho sekretariat pre tento eh, rámec, takisto sú to aj vlastne predsedovia, alebo teda vykonávajú úlohu predsedníctva. V ideálnom prípade tieto dve funkcie by mali byť oddelené podľa operačného postupu rámci, Takže máme isté dočasné riešenie a sú isté diskusie, ako to riešiť. Apologies for the slide skipping. Um, Takisto máme istý vývoj v rámci úlohy parlamentu, tak ako to opisovala predsednička, to nebudem preberať eh, detailne, ale môžeme uznať eh, a poďakovať sa výbor za to, že isté iniciatívy eh, podnikol a teda angažuje sa aj v spolupráci s inými výbormi. A teraz samotné petície. Ochrana alebo úloha ochrany zo strany PETI Eh, Jak povedané, eh, dostávate tu na výbore petície, pokiaľ ide o zdravotné postihnutie už veľa rokov, keď je tam kľúčové slovo zdravotné postihnutie, tak my potom môžeme tento proces veľmi detálne odsledovať. A čo na základe tohto sledovania vidíme? V porovnaní s grafom, ktorý som e, predstavil minulý rok, vidíme veľmi podobnú situáciu, kde petície, ktoré sa týkajú prístupnosti, dostupnosti a sociálnej ochrany, tie sú e, vlastne najčastejšie sa vyskytujúcimi témami. Videli sme isté navýšenie, pokiaľ ide o tú prístupnosť, dostupnosť. A minulý rok to bolo skôr e, v oblasti tej sociálnej ochrany. A to možno súvisí s tým vývojom smerom k, Európsko, k Európskemu aktu e, k tejto téme. Možno, že o tom prebieha diskusia. Vidíme, že tu sú viaceré témy, ktoré e, sú spomínané často. Takže na prvom mieste je to dostupnosť nezávislosť, nezávislé bývania, bývanie, e, právo v oblasti zamestnanosti a sociálna ochrana. To sú také tie hlavné. A potom ešte vlastne bývanie, spoločné bývanie, komunitné bývanie. To sú také štyri hlavné témy, e, ktoré sa týkajú e, zdravotného postihnutia a práv týchto ľudí v Európskej únii. Chcel by som teraz prejsť eh, na nové príklady, pretože o týchto sme už hovorili, konkrétne eh, znakový jazyk. Eh, máme tu petíciu od kolegov z, Európskeho, z Európskej únie nepočujúcich, European Union of Deaf People, EUD. My sme povedali minulý rok, že tie petície, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť úspechu, sú tie, ktoré sú najlepšie napísané, tie, ktoré majú najlepšie dôkazy, ktoré podporuje občianská spoločnosť E, to sme videli vo viacerých petíciách, ako napríklad tá miliónová petícia, ktorú som spomínal. Máme tu veľmi špecifickú e, petíciu, ktorá vychádza alebo odkazuje aj na odporúčanie, ktoré bolo uvedené v správe minulý rok. Je to vlastne jednoduché tvrdenie, že petície by mali byť, e, malo by možné, e, malo byť možné ich predkladať aj v jazykovom, teda v znakovom jazyku A. Na toto sme sa pozreli, pozreli sme sa na tú správu, najprv sme mali isté obavy, že by tam mohli byť aj nejaké technické problémy, pretože istá funkcia by musela byť e, pridaná na ten portál, aby občania mohli petície prekladať aj prostredníctvom teda videa digitálneho formátu v podobe teda znakového jazyka. A čo týka toho portálu, vyzerá to, že už teraz je možné takéto niečo robiť. Tu máte screenshot tohto portálu, tam je napísané, že nasledovné súbory môžu byť, alebo druhý súbor môžu byť používané, formáty dokumentov, e, čiže je tam uvedené aj MP3, MPEG a MP4, takže z hľadiska formálneho už máme technickú schopnosť e, dostávať petície aj v znakovom jazyku. Takže je to už iba otázka rokovacieho poriadku a problémov súvisiacich s touto otázkou, teda v porovnaní s petíciami, ktoré sú e, predložené písomne. Takže to je otázka možno na diskusiu. A potom e, druhá téma, posledná téma, vrátiť sa k istým obmedzeniam existujúceho rámca. Sú to isté problémy, ktoré boli spomenuté zo, zo strany jednotlivých aktérov a tie sa týkajú obmedzení existujúcich mandátov. Rámec je vytvorený z rozmanitých členov, každý z nich funguje e, separátne v rámci svojho existujúceho rámca. A ako bolo povedané aj v rozhodnutí alebo v stanovisku FRA e, nie je žiadne právne vytvorenie tohto rámca ako nejakého právneho subjektu a navyše chýba tu kapacita, schopnosť kolektívne konať. Napríklad, že by e, mohlo vzniknúť nejaké stanovisko, ktoré by mohlo ísť e, ďalej ako je len mandát individuálnych členov. Takže tam je istý problém. A takisto hovoríme tu o nedostatku prístupu k justičnej oprave alebo náprave E, to spomína aj to Európske fórum pre zdravotné postihnutie a takisto viacerí, viacerí strany hovoria o tom, že je tu istá potreba pracovať a fungovať v rámci tzv. parížských princípov. To je nakoniec aj môj posledný bod, nie sú to isté odporúčanie, to skôr e, otvorenie diskusie. Parížské princípy, pokiaľ ide o monitorovanie a ochranu ľudských práv, tie hovoria o parlamentoch, ako, o aktoroch alebo aktéroch, ktorých e, e, nezávislé konanie musí byť chránené v rámci tohto e, procesu. Navrhujú také pluralistické členstvo, ktoré by bolo zašlenené do princípov občianskej spoločnosti. Existuje tý argument v prospech parlamentného zaangažovania do parížských princípov, do tohto rámca a existujú rôzne spôsoby, ako to spraviť. Nie je to teda odporúčanie, ale to, ako niektoré členské štáty tieto, tieto otázky sa snažia riešiť. Tie, ktoré nemajú národné inštitúty pre ľudské práva v rámci svojho modelu, eh, je v zásade model nasledovný. Mať istý nejaký výbor, jednotný výbor, kde je pluralistické členstvo eh, zo strany eh, spoločnosti, možno aj s parlamentom, možno s monitormi z oblasti ľudských práv, s akademikmi, s laickými členmi a tak ďalej možnosti sú rôzne, ako takéto niečo sa dá vytvoriť, ale v zásade by to vytvorilo potom relatívne veľký problém organizačnej komplexnosti a byrokratickej záťaže, aspoň potenciálne. Takže to by bolo e, na záver e, z mojej strany asi všetko. Tá posledná téma možno bola taká kontroverzná trochu. Ďakujem pekne, ďakujeme Mark e, Prisley Ehm, to bola zaujímavá prezentácia, najmä pre tých z nás, ktorí sme súčasťou tohto rámca v rámci výboru e, PETI. Budeme ešte hovoriť o všetkých tých e, slabých stránkach, ktoré má tento rámec a budeme hovoriť aj, alebo budeme sa venovať aj tým silným stránkam. Ďalší e, host je Cesar Joel Ramirez Montes, ten bude hovoriť o téme, ktorá už bola spomínaná aj na plenárke v parlamente, aj tu na výbore, a to síce e, Marakešská zmluva. Táto zmluva bola schválená v Marakeši zo strany Svetovej organizácie pre duševné e, vlastníctvo ešte 3 roky dozadu, v roku 2013, aby e, sme mohli umožniť e, prístup e, aj cezhranične e, k, lib, k, k knihám, k časopisom, k audioformátom, tak aby bola istá výnimka z pradušeného vlastníctva v prospech práve ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli mať títo ľudia takýto prístup. Čiže je to istá výnimka, aby takýto prístup mohol byť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Uh, v roku 2014 v apríli euro podpísal túto zmluvu, ale potom boli isté problémy z hľadiska otázok právomoci a boli tu tým pádom sa to, ten proces ďalej ako keby e, nedostal. My sme bojovali za to, aby to vstúpilo do platnosti, ale potom v maji 2015 rada e, dala žiadosť komisii, aby bola pripravená smernica, pokiaľ ide o e, včasné časný vstup do platnosti tejto marakešskej zmluvy. A pred pár mesiacmi komisia naozaj e, predstavila takýto návrh smernice. Cieľ bol nasledovný, vlastne to, čo som už povedala, e, zvýšiť prístupnosť chránených e, diel, knihy, časopisy, partitúry, audioverzie toho istého v dostupnom formáte práve pre ľudí so zdravotným postihnutím. Takže mnohé petície, ktoré dnes aj budeme riešiť, ktoré sa venujú téme, téme e, Marrakešskej zmluvy, vlastne tie už sú, e, dá sa vyriešené, pretože smernica bola navrhnutá. A e, konkrétne profesor duševného vlastníctva Cesar Joel Ramirez Montes a takisto je to aj koordinátor Erasmus na E, právnickej fakulte, fakulte práva v Oxforde, na Oxforde. E, budem hovoriť teda o tejto téme. Je to naozaj odborník na e, registrované značky, na digitálne práva a bude to určite zaujímavá téma, nie len z hľadiska toho, čo budeme vidieť do budúcna, ale aj pokiaľ chceme vlastne ešte tejto smernici sa venovať bližšie. Takže nech sa páči, pán doktor. Um, thank you very much. Um, just to clarify... Ďakujem pekne, len aby som to just to clarify that point. I'm aware that I've got 15 minutes. Um, Áno, ďakujem veľmi pekne. Mám len 15 minút času pre moju prezentáciu a pokúsim sa teda ísť cez tú prezentáciu čo najskôr, a čo najrychlejšie, pardon, teda, aby bolo, aby sme povedali o čo najviac témach čo sa týka metodiky, tu sme rozhodli, že budeme posúvať e, empiricky. Empiricky znamená, že máme e, že sme si pripravili dotazní, ktorý sme potom e, distribuovali, M-Art. Um, bolo dôležité, aby sa rozumelo, prečo bola teda táto blokáda ratifikácie Marrakešskej zmluvy. My sme povedali, že e, tu sme dostali len jednu jedinú odpoveď a tá nebola veľmi jednoznačná. Totiž to neboli odpovedané, e, nebolo odpovedané na žiadne otázky. My sme si pozreli primárne právo a zdrojové právo a zaobrali sme sa názormi akademikov a e, rešeršov v politických dokumentoch Um, tu teraz k obsahu, historický, historické pozadie. Toto je veľmi dôležité, pretože je to, tak povediac, východisková pozícia pre Marrakešskú zmluvu. Ide tu dôležité sociálne hnutia, ktoré by mohli fungovať ako odrazová doska pre ten posledný krok k, tomu, k tejto historickej zmluve. Potom sme sa dostali k popisu tohto e, toho zásadného právneho nároku ku kultúrnej informácii je veľmi dôležité. Dôležité, aby sme sa zaoberali týmto právom. E, toto bolo aj rozhodujúce práve pri tých návrhoch, ktoré boli predložené Svetovému patentovému úradu. A toto sa začalo už v roku 2003 a to návrhov, návrhom e, celosvetovej únie pre zrakovo postihnutých a 2009 e, z toho vyplynuli konkrétne návrhy, e, z ktorých sa potom vyvinula táto marakešská zmluva. Potom sme si pozreli zmluvu samotnú a to vidíte aj v štúdii. Máme tu také štyri základné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a z našej správy. V našej správe tiež mimoriadne dôležité, že sa podčiarkne, aké, aká, je mimoriadná, aká mimoriadná táto zmluva je. To je za prvé. A za druhé, takisto sa počiarkuje, že táto zmluva je prvá medzinárodná zmluva, ktorá prepája ľudské práva a tu práv, tu, do toho patria aj práva ľudí e, z pos, postihnutých občanov a s autorskými právami. Toto sa v dejinách ľudstva ešte nestalo. Potom sú, je tu pár e, zásadných takých e, záverečných poznámok, kde sa momentálne nachádzame, ako to momentálne vyzerá s tou formou autorského práva a so všetkými tými aspektami. A pre, práve pre tieto aspekty je ratifikácia zmluvy veľmi dôležitá. Prečo? Niektoré členské štáty to použili ako hlavný argument pre blokovanie ratifikácie tohto dohovoru. Dôležité je ale, aby e EÚ zmenila svoje autorské práva, teda legislatívu k ním, aby sa tá zmluva ratifikovala neskôr. Bola, bol to vlastne spor o kompetencie, teraz sú tu e, rozdelené kompetencie, či tu ide o rozdelené kompetencie, alebo sú tu zásadné kompetencie EÚ. Dobre, potom sú tam e, také veľmi e, skromné odporúčania, za prvé na parlament a potom na radu a členské štáty. Potom e, by som teraz veľmi krátko zhrnul, aký je obsah celej tej štúdie. Ako som povedal, bude to, krá, bude to stručné. Dobre, je to, medzinárodná do, je to medzinárodný hovor, ktorý hovorí o tom, že musia byť e, v rámci autorského práva zriadené obligatórne povinnosti tak aby sa napríklad e, kultúrne statky mohli šíriť aj medzi zrakovo postihnutými občanmi. Také tieto prvé aspekty sme už mali v 50. rokoch a Marakešská zmluva, Marakešský dohovor sa venoval aj témam, ktoré nie sú nové. Naša štúdia e, pozerá aj do minulosti a zaoberá sa tiež e, s tými výzvami, ktoré viedli k tomu, že sa takýto dohovor zrealizoval. To znamená, že tieto iniciatívy, tieto snahy existujú už dlhšie. Pani predsednička právom povedala, že sa tu pokúšame uh, zaoberať sa konvenciou OSN, ktorá hovorí o právach ľudí s zrakovým a iným postihnutím minulosti. Toto je veľmi dôležitý krok, veľmi dôležitý pokrok dokonca v eh, rámci dohovoru z Marrakešu. Eh, za prvé eh, s sa ľuďom so zrakovým postihnutím poskytujú základné ľudské práva na základe istého sociálneho modelu, ktorý hovorí o tom, že takéto postihnutie je niečo, čo je sociálne konštruované, že to vytvára sociálne bariéry. Po prvýkrát sa to takto konkrétne uvádza v medzinárodnom dohovore, v medzinárodnej zmluve a uh, autorské práva uh, a hovorí sa teraz poprvýkrát veľmi jasne, že autorské práva môžu predstavať isté bariéry pre ľudí e, s zrakovým postihnutím napríklad. A my sme povinní takéto bariéry um, eliminovať. To znamená, že my sme si pozreli celú históriu, tie prvé výzvy na vytvorenie takéhoto dohovoru. Bolo zriadenie dôležitých uh, inštitúcií v rámci OSN. Tým sa vytvorilo isté napätie, pretože je tu v oblasti autorských práv dodatočná ochrana, predovšetkým, čo sa týka obchodných zmluv. A tu sa hovorí o tom, že tieto obchodné či ekonomické aspekty eh, sú podchytené v dohovore z 1994 roku. Toto zohrávalo veľkú veľkú úlohu pri posilnení ochrany autorských práv. Tu sa vytvoril medzinárodný rámec na ochranu autorských práv, ktorý je, bol taký rozsiahlý, že to, že to stiažilo situáciu rozvojovým krajinám, aby vôbec mohli dodržiavať tieto pravidlá. A keď si povieme, a keď si povieme um, otvorenie, tak väčšina uh, zrakovo postihnutých žije práve v týchto krajinách rozvojových. Nie. Takže jedno percento uh, tých kníh, uh, o ktorých tu hovoríme, alebo tých diel, o ktorých tu hovoríme, by malo byť k dispozícii práve takýmto ľuďom. Preto to, že je to veľká časť. Oni tvoria, pardon, títo občania e, z týchto krajín tvoria veľkú časť e, zrákovo, či inak postihnutých občanov e, a ľudí a dostávajú, dostáva sa im len 1% z celého objemu literatúry pre nich určené. Dobre, takže sme hovorili potom o týchto postihnutiach, ktoré sa dostali do, do stredu, do fokusu um, celého tohto pola. Hovorili sme o rôznych právnych oblastiach, ktoré sa tu prelínali, aj uh, o právach uh, osob s postihnutím. Dobre, teraz išlo tiež o istú analýzu toho, čo nám poskytli grémia OSN a predovšetkým, čo sa týka právo na prístup ku kultúrnemu dedičstvu, k vede, tak ako je to uvedené v článku 15 dohovoru. Môžeme konštatovať, mm, ako e, agujú o gremia OSN medzi, mm, čo sa týka práva, ľudských práv a článkom 13 eh, Charty ľudských práv, ktoré by mohli vytvárať určité, určité bariéry. Ide tu teda nielen o autorský práva, ale ide aj o právo na čítanie, napríklad to je článok 30 medzi iným a 21. Mm, my eh, tu poukazujeme tiež na to, eh, čo predniesli gremia OSN. Hovorilo sa tu tiež o tom, že prístup kultúra, dostupnosť kultúrnych materiálov, či dokumentov, um, tu je potrebné, aby bola zabezpečená dostupnosť, pretože tie práva samotné neumožňujú uh, nič, pretože pokiaľ si uplatňujete právo, ale prístup k dokumentov nie je v správnom formáte, tak to nič neprinesie. Takže je potrebné zabezpečiť uh, vhodný prístup uh, k týmto dielam a takisto e, sme boli vyzvaní e, na to, aby sme, čo sa týka autorských práv, aby sme išli tou minimalistickou cestou. Sice sú to všetko pekné slova, ale vidíme tu vlastne takú špičku e, celého toho hnutia, predovšetkým z rozvojových krajín. E, išlo tiež o to, že sú tu veľmi prísna právidlá pre vlastnícke práva a členské štáty nie, sa nevidia vždy v stave tieto prísne právidlá plniť. E, sú rôzni aktivisti v oblasti práv, Eh, ktoré by mali zabezpečiť eh, prístup ehm, a celá tá agenda pre občanov, pre ľudí s postihnutím, toto vlastne všetko, celý tento súhrn aspektov viedol k tomu, že sa formulovali tie tézy, ako sa formulovali. Mali sme tu také štyri prekvapenia, návrh, ktorý bol najmenej výhodný a najstarší eh, pre ľudí eh, s posinutím, to bol eh, návrh OSN a EU a USA. EU e si mysleli, že toto je pomaly už hamba sa venovať dopracovaniu takéhoto návrhu, ale Spojené štáty na tom trvali. Návrh uh, únie pre zrakovo postihnutých, ehm, tiež hovorili, že eh, je potrebné postarať sa o to, aby boli dokumenty a diela v správnom formáte. Tieto výnimky mali byť povinné, nie dobrovoľné. Mm, rozhodli sme sa, že by bol čas pre medzinárodne obligatornú zmluvu, záväzný dohovor. Jeden z najdôležitejších návrhov bol následovný. Vytvorila sa veľká šírka e, beneficientov, s sa identifikovali a povedalo sa, že uh, že dostupnosť v obchode nemusí byť predbežný onou podmienkou, nemusí byť predpokladom. Únie, Svetová únia pre zrakovo postihnutých e, sa vyjadrila, že e, vydavateľstva e, v podstate doteraz kompletne ignorovali potreby zrakovo postihnutých a to znamená, že táto dostupnosť v obchode by nemala byť teda základným predpokladom, pretože doteraz uh, ešte nebola, ne, sme nemali žiadne, žiadne čísla, e, ktoré by boli predložili mm, vydavateľstva. V dohovore z Marrakešu e, sa hovorí o tom, že hlavným cieľom je zaviesť obligatórne výnimky e, z národných úprav autorských práv, čím by sa vytvoril cezhranič, vytvorila cezhraničná výmena v príslušnom diel v príslušnom formáte. E, existujú samozrejme ďalšie iné dohovory v rámci e, Svetového patentového úradu, ale my tu máme e, takisto obligatorné práva pre ktoré sa môžu uplatniť ako postihnutí a ktoré stoja proti tým autorským právam. My ehm, máme také vysvetlenia alebo odporúčania, ako by to malo pod, prebiehať podľa Marrakešu. My tu máme uh, my tu máme taký postup, uh, to sú články 427, potom je dôležité, eh, sú tam dôležité tie výnimky pre, pri kopírovaní, pri distribúcii, toto sú exkluzívne práva, ktoré sú pokryté v autorských právach, ale aby to vidíte aj v dohovore, ale je dôležité, aby e, členské štáty vlastne eliminovali psychologické bariéry, na ktoré sa stiažujú e, ľudia s zrakovým postihnutím. Už dávno, že sú tam digitálne blokády, e, ktoré slúžia na zachovanie alebo udržanie autorského práva a tieto by sa mali eliminovať. No, Mm, obsah týchto štyroch takých základných ustanovení eh, tu vysvetľujeme, o, čom, o čo tu ide aj o, v ratifikačnom, v ratifikačnom spore v rámci EÚ. Kanada ratifikovala ako 20. krajina a tento dohovor. Mm, Teraz je to dokopy 26 krajín, ktorí to ratifikovali. Viac než 100 štátov pristúpilo k tomuto dohovoru, ale podpísanie dohovoru alebo pristúpenie k dohovoru neznamená jeho ratifikáciu. My sme hovorili o dvoch argumentoch v rámci tohto sporu. Ide o časový harmonogram, či sa to musí nejako prispôsobovať k autorskému právu. My tvrdíme, že nie, pretože parlament často vyzýval komisiu na a rýchle ratifikovanie bez toho, že by sa muselo meniť právo OSN. A OSN to už urobilo aj s inými e, ďalšími usmerneniami a smernicami. Marakešský dohovor by nebol vôbec žiadnou výnimkou, to znamená, že by sa ratifikovala, ratifikovala tento dohovor bez toho, že by sa niečo menilo v primárnom práve. Takže e, tá otázka na Európsky súdny dvor bola nasmerovaná tak, že generálny prokurátor hlasoval 8. septembra a hovoril e, EU, alebo prehlasil Európsku úniu za e, vyslovne kompetentnú v rámci článku 19, potom sa hovorilo o medzinárodných aspektoch e, autorského práva a pokiaľ tieto dva právne základy nepostačujú, tak si musíme povedať, že Marakešský dohovor bude Um, veľmi uh, zásadne meniť uh, právo Európskej únie a my si myslíme, že s tou ratifikáciou sa potom postupí. Parlament si pripravil určité argumenty, my sme si pripravili pre parlament určité argumenty, vyzývame parlament, aby sa zasadzoval takisto za ratifikáciu, aby s nami úzko spolupracoval uh, v rámci e, určitých grémy aj z VIPO, tak aby e, sme e, tu agovali aj v tých oblastiach, ktoré nie sú pokryté marakešským dohovorom. Komisia by mala rýchlo zrealizovať ratifikáciu, predovšetkým aj <clears throat> na základe pozitívneho stanoviska e, generálneho prokurátora. Toto samozrejme nie je záväzné, ale je to právne, stav, je to právne stanovisko a my takisto budeme alebo vypracujeme niekoľko odporúčení smerom k častým štátov, štátom, tak aby konštruktívne spolupracovali s komisiou. My chceme, um, aby tu sa tu vypracovala za jedno smernica, za jedno um, nariadenie, no a tak, aby sa, tak, aby sa implementovali uh, hlavne tie štyri základné oblasti Marakešského dohovoru. My uh, vieme, čo Marakeš chce dosiahnuť. Marrakešský dohovor má byť minimálny štandard a členské štáty môžu samozrejme ísť nad rámec dohovoru. Uh, v komisii mm, sa o tom e, teda hovorilo. E, takto sa členské štáty môžu ísť samozrejme ďalej. My chceme, aby členské štáty aj komisia e, spolupracovali so zástupcami postihnutých osôb, aby sa dozvedeli, aké bariéry teda stále existujú a akým spôsobom by sa primárne právo mohlo týmto smerom zmeniť. My robíme samozrejme odporúčania, čo však ešte chýba a hovoríme o tom v štúdii a k tomu vyzývame aj komisiu, aby zmenila určité úpravy v praxi. Komisia musí zabezpečiť, aby bol istý mechanizmus sťažnosti. Členské štáty sa musia k niečomu zaviazať, musia si vytýčiť cieľa a musia vytvoriť tzv. akčný plán, ktorý by sa mal postarať o to, aby sme dostali konkrétne uh, výsledky, ktoré môžeme a uh, uchopiť. Teda Marrakešský dohovor by nemal zostať len na papieri. My veľmi chceme, aby sa implementoval, aby sa uviedol do života. Ďakujem pekne. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu aj ako členka e, tej medziskupiny pre e, zdravotné postihnutie určite e, budeme váš odkaz ďalej reflektovať a posunieme ho ďalej. Posledné vystúpenie pani Kamila Parker, ona bude hovoriť o tom, ako štrukturálne fondy investičné fondy môžu podporovať potrebné reformy na to, aby sme v tej inklúzii ďalej dosiahli e, pokrok. Je pravda, že v roku v roku 2007-2013 častokrát fondy e, neposkytli tie výsledky, ktoré sa očakávali a preto nové e, nariadenie, pokiaľ ide fondy 2013-2020, tam bolo povedané, že nie je možné tie náklady vynakladať kdekoľvek, ale že už nariadenie bolo napísané, že tie náklady E, môže byť iba vtedy, pokiaľ je tam záruka toho, že tam budú výsledky v súlade v stratégiou 2020 vzdelávanie, trvalá udržateľnosť, e, inkluzívnosť, tak aby ten rast bol inteligentný a integračný a trvalo udržateľný. Ona bude hovoriť o tom, pani Parker, ako sa využívajú tieto fondy na to, aby bola dosiahnutá reálna inklúzia, nielen e, tá každodenná v rámci vzdelávania, aby to je teda vec, kde nám ešte chýba, to je kompletný pokrok, ale aby sa dalo kvalitne žiť v rámci komunity, aby sme videli rozmanitosť ako niečo pozitívne, čo e, je pre všetkých nás e, e, na prospech. Takže pani Kamila Parker bude hovoriť o týchto témach, je to jedna z zakladateľov Just Equality, teda je to občianske druženie, ktoré je v Londýne, je to právnička, navyše e, má mastra e, v e, ľudských, teda občianských slobodách, takže nech sa páči Kamila Parker. Thank you very much. Um, I... Ďakujem pekne. Toto bude moja prezentácia a tiež zároveň prezentácia kolegyne Inés Bulič. E, najprv by som sa vám chcela poďakovať za príležitosť e, predniesť túto správu, len aby som vás uviedla do kontextu. E, analizujeme tú situáciu ľudí so zdravotným postihnutím. Žije veľký počet osôb so zdravotným postihnutím v rôznych ústavoch a my e, sme sa tu pozreli aj na úlohu európskych e, štrukturálnych fondov, ako by mohli pomôcť týmto ľuďom, pretože sú veľmi dôležité, aby e, mohli prispieť k presunu z inštitucionálneho života k poručníctvu životu v komunite. Tiež môžu poskytnúť technickú podporu členským štátom aby sa toto dosiahlo. To môže byť eh, komplexný proces deinstitucionalizácie. Eh, boli vypracované mnohé správy, e, ktoré sa zaoberajú e, zneužívaním e, týchto investičných fondov v minulosti, najmä v prospech inštitucionálnej starostlivosti. Tu sa kladie dôraz na sociálnu inklúziu a obavy sú, že problémy v tejto oblasti budú pretrvávať a čas tejto správy zdôrazňuje aj problémy, pokiaľ ide o budúcnosť štrukturálnych fondov a tiež vysvetlíme, prečo je také dôležité, aby tieto e, štrukturálne fondy neboli využívané na udržiavanie inštitucionálnej ústavnej e, starostlivosti. Um, um, Pozrieme sa pozrieme sa na život v komunite. Prečo používame tento pojem e, community e, living? E, keď hovoríme o živote v komunite a o prechode z inštitucionálnej starostlivosti smerom k životu v komunite, to nie je jednoducho len otázka presunutia ľudí do tých prostredí, do prostredia, ktoré je osvedčené, zlepšené, ale je potrebné zabezpečiť, aby títo ľudia obdržali aj príslušné E, primerané e, služby, aby mohli žiť v tejto komunite, aby e, mohli našivať prácu, aby mohli študovať, aby sa prispelo k ich sociálnemu začleneniu to je e, vec, e, ktoré, e, ktorá je zakotvená aj v Európskej charte základných ľudských práv, najmä v článku 19 dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sa upravuje právo ľudí žiť nezávisle ako súčasť komunity. Cieľom tejto štúdie je zdôrazniť potenč, potenciálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov pri podpore reforiem tak aby každý mohol e, žiť e, v e, komunite, nie tak ako teraz, kedy vidíme, že mnohí žijú v ústavnej starostlivosti. Táto správa zdôrazňuje kroky, ktoré môžu byť v tomto smere urobené, čo sa môže použiť za týmto účelom, aby sme sa nesnažili len zachovávať ústavnú starostlivosť. Povedzme si niekoľko slov o, o tých podstatných dôvodoch na oba obavy. E, neustále veľký počet e, osôb v celej Európe e, je umiestňovaný do rôznych ústavov. Boli vypracované mnohé správy zdôrazňujúce narušenie ľudských práv v týchto ústavoch. Alebo sú títo ľudia vlastne pod poručeníctvom, čo eliminuje ich práva. To je tiež dôležitý aspekt inštitucionálnej inštitucionalizácie. Tí ľudia, ktorí sú uh, uh, umiestnení do ústavov, často uh, sú zbavení svojej právnosti a nemôžu prijať rozhodnutia, kde by chceli žiť a či chcú zostať v tomto ústave. Čiže táto kombinácia inštitucionalizácia a poručníctva ide um, v proti smere k týmto E, cieľom, e, ktoré si prijali e, všetky členské štáty a síce zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli žiť v komunite. Je tu veľký nedostatok, teda nepostačujúce riešenia tejto situácie, veľmi málo informácií je poskytovaných o ľuďoch so zdravotným postihnutím a tie služby, pokiaľ ide o život v komunite, nie sú rozvinuté. A preto je veľmi dôležité mať európske e, štrukturálne investičné fondy a využívať ich e, na to, aby sa pomohlo ľuďom e, dopracovať sa k alternatívam. Mm, členské štáty. E, všetky sa e, zaviazali e, k tomuto prechodu smerom k životu v komunite, ale tento proces je extrémne pomalý. A to je niečo, čo výbor v rámci CRPD zdôraznil. Existuje celý rád správ Eh, ktoré sa zaoberajú tým, ako členské štáty splňajú svoje záväzky v rámci eh, tohto európskeho dohovoru. Eh, výbor si preštudoval celý rad správ o jednotlivých európskych členských štátoch a sú tu určité dôležité obavy v troch oblastiach. Jednou z nich je, že počet e, osôb e, žijúcich v ústavnej starosti sa zvyšuje. Je to e, badateľné v rámci celej Európskej únie. Nie je to len problematika štátov strednej a východnej Európy. Že tu máme tú situáciu, kde stále viac ľudí je umiestňovaných do ústavnej starostlivosti. Výbor taktiež zdôraznil skutočnosť, že E, stále je nedostatok služieb poskytovaných na komunitnej úrovni e, zdôrazňuje skutočnosť, že e, je tu naozaj veľmi, veľmi pomalý e, proces e, smerom od inštitucionálnej ústavnej starostlivosti k životu v komunite. Čiže ten proces deinstitucionalizácie, o ktorom členské štáty tvrdia, že ho majú, nefunguje tak, ako by mal fungovať, nepostupuje tak rýchlo, ako by bolo želateľné. A pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych investičných e, fondov, prečo je to také e, dôležité? Tieto e, fondy poskytujú členským štátom možnosť presunu z tohto starého e, systému ústavnej starostlivosti smerom k alternatívnym e, službám, e, smerom k životu v komunite, smerom k sociálnej inklúzii. Ale čo sme boli svedkami v minulosti? Príliš často európske štrukturálne fondy boli využívané na investovanie do ústavnej e, pomoci. Niekedy na e, renováciu e, ústavov, niekedy na rozšírenie týchto zariadení ústavnej starostlivosti. Je veľmi komplikované vôbec zistiť, koľko finančných prostriedkov v tejto oblasti bolo minutých, ale správy do organizácií organizácií eh, občianskej spoločnosti eh, konštatujú, že krajiny Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, eh, Rumunsko a Slovenská republika vynaložili minimálne 150 miliónov eur na ústavnú starostlivosť, nielen teda na zachovanie ústavnej starostlivosti, ale tie finančné prostriedky by v podstate ale mali byť využité na, na rozvoj alternatívnych možností. Takže ten problém je, že niektoré služby, e, ktoré sa tvária, že e, podporujú život v komunite, v skutočnosti e, podporujú kultúru ústavnej starostlivosti s tými strnulými, rigidnými režimmi, kde aj naďalej sú ľudia so zdravotným postihnutím izolovaní od vonkajšieho sveta a nemajú príležitosť zúčastňovať sa života v lokálnej lokálnej komunite. Takže mm, tu sa používa pojem ako e, mini ústavy, ktoré boli e, vytvorené. A to určite nie je účel, na ktorý majú byť využívané európske štrukturálne fondy. A ešte ďalšia vec, ktorú e, zdôraznil e, výbor, pokiaľ ide o dohovor o práva osôb so zdravotným postihnutím. V mnohých e, krajinách členské štáty aj naďalej pokračujú investi- v investíciách do ústavnej starostlivosti. A toto nie je len problém krajín strednej a východnej Európy, ale je to niečo, čo sa deje v mnohých krajinách v celej Európskej únii. Jednou z oblastí, kde E, výbor e, mal veľké obavy, je e, problém, že európske štruktúrálne fondy sa využívajú na zachovanie ústavnej starostlivosti a to v mnohých krajinách to je naozaj vec, kde Európska únia má veľký problém a počiarkuje sa, že Európska únia musí tento problém riešiť a musí podporovať deinstitucionalizáciu. Takže keď sa pozrieme e, na súčasné plánovacie obdobia, čo je dôležité? Dôležité je e, e, pozrieť sa na skutočnosť, že v minulosti štrukturálne fondy investovali do ústavnej starostlivosti a tento fakt sa nesmie opakovať. Treba sa pozrieť na ďalšie programy. Celý rad členských štátov tu je spomenutých, e, e, teda ako využívajú e, tie štrukturálne fondy a je tu veľký problém, že tam nie je nejaká vízia pre život v komunite. Tie operačné programy nie sú prijaté programy, kde by bola jasná vízia pre ľudí so zdravotným postihnutím. Často sú opomenutí títo ľudia. Keď sa pozrieme na plánované aktivity, zdá sa, že e, je tu plán aj naďalej investovať do ústavnej starostlivosti a navyše tie e, komunitné služby, ktoré boli identifikované, tam nebolo jasné, či budú naozaj podporovať sociálnu inklúziu. A ďalším problémom tej revízie, e, kde, ktorá sa teda v tej revíznej správe spomenula, je, e, že e, je tam nedostatok vízie a neanalizovala sa situácia. A to je problém, ak nie je analýza problémov v inštitúciách, ak nevieme tú medzeru um, identifikovať, potom je ťažké plánovať opatrenia, ako toto riešiť. Čiže tento nedostatok informácií to bola veľmi signifikantná jedna vec. A e, e, tiež nie je veľmi jasné, čo e, myslia členské štáty, keď hovoria o, týchto sociálnych službách. A je podozrenie, že tieto fondy aj naďalej budú investované do ústavnej starostlivosti. Takže toto je taký súhrn tých najväčších obav. A teraz dám slovo kolegyni. Ďakujem, Kamila. Ja budem pokračovať v našej správe zdôrazňujeme dôležitosť občianskej spoločnosti v celom procese v rámci úlohy ochrancu e, spôsobu využívania štrukturálnych e, fondov komisia bola upozornená na neoprávnené využívanie štrukturálnych fondov a práve v tomto procese občianská spoločnosť zohrala veľkú úlohu. Od 2014. máme to šťastie, že e, máme e, e, naše partnerstvo, pokiaľ ide o európske správanie sa a Pozreli sme sa e, aj v našej štúdii na túto záležitosť a zdôraznili určité problémy, ktoré v tomto smere existujú. Jedným z týchto problémov e, je, že e, technická pomoc sa používa v mnohých členských štátoch na vytváranie kapacít ústavnej starostlivosti. Ak e, členské štáty chcú e, zahrnúť občianskú spoločnosť do diania, musia zabezpečiť, aby bola primerane vybavená, aby sa tejto úlohy mohla zhostiť. A toto sa zatiaľ neudalo, neudialo. Taktiež potrebujeme zlepšený systém monitorovania a podávania sťažnosti, aby bolo jasné, aký je ten postup pri e, podávaní sťažnosti, ako sa postupuje, keď organizácie o občianskej spoločnosti e, sa e, e, stiažujú ohľadne zlého využívania prostriedkov Európskeho štrukturálneho fondu. Máme tu aj krátku prípadovú štúdiu v správe o Slovensku. Ako povedala pani Wikström, výbor PET Haiti eh, mal, eh, absolvoval vyšetrovaciu eh, misiu v Slovensku nedávno. A, a Slovensko nie je jedinou krajinou s týmto typom problémov. Tieto problémy sa týkajú všetkých krajín, ktoré e, poberajú a čerpajú prostriedky z e, štrukturálnych e, fondov. Je tam ten prevládajúci model, je model ústavnej starostlivosti ľudí so zdravotným postihnutím. Viac než 40 tisíc miest v ústavoch je vytvorených viac než 4400 detí v ústavnej starostlivosti odhadovaných 5000 ďalších miest bolo vytvorených v ostatnom období vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov, čo je skutočne naozaj veľmi zlý e, efekt. A sú tu ešte určité obavy, e, pokiaľ ide o Slovensko, ohľadne e, súčasného plánovacieho obdobia. A opäť to má dočinenia s neochotou zo strany politiky, s neochotou lokálnych inštitúcií inštitúcií. Mm, sú tam meškania, pokiaľ ide o deinstitucionalizáciu. Tam by sa mali využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov mm, na deinstitucionalizáciu smerom teda od tej ústavnej starostlivosti. No, táto štúdia mm, a výsledky e, hovoria o tom, že partnery, mimovládne organizácie a tak ďalej by e, mali e, prispieť k procesu deinstitucionalizácie. V Slovensku ako v e, mnohých ďalších krajinách ten spôsob, ako sú financované služby, posilňuje ústavnú starostlivosť Eh, je tam len podpora zo strany štátneho eh, rozpočtu. Ak eh, žijete v ústavnej starostlivosti, ak by ste sa rozhodli žiť v komunite, tieto finančné prostriedky podporné nedostanete. A to je veľký problém. A stručne k záverom. Tu sme predložili viaceré odporúčania smerom k EU aj členským štátom. Jedným z odporúčaní je zlepšiť zber údajov 2007. Nebola vypracovaná komplexná správa ohľadne počtu ľudí v ústavnej inštitúcii, čiže e, ten 1,2 milióna. E, to je ešte údaj z roku 2007 je potrebný aj lepší monitoring. Európska komisia e, musí e, e, dokázať všetky prostriedky, ktoré sú nasmerované do inštitucionálnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, musí dokázať aj alokovať. A potom musí byť aj lepšia angažovanosť občianskej spoločnosti. A tu sa zdôrazňuje dôležitosť partnerstva, lepšie usmernenia pre členské štáty by mali byť e, vypracované, ako implementovať tento etický e, kódex, kódex správania e, sa. A tiež sme vypracovali celý rad odporúčaní pre členské štáty. Ako už Kamila povedala, prvé odporúčanie je vypracovať komplexnú stratégiu pre prechod od ústavnej starostlivosti k životu v komunite. Druhé odporúčanie je zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi opatreniami podporovanými Európskym národnými e, sociálnymi štrukturálnymi fondmi a e, e, regionálnymi fondmi, aby sa zabezpečilo, že e, napríklad sa e, budujú možnosti bývania v tej komunite, e, kam sú presúvaní ľudia z ústavov, aby tam teda bola aj táto podpora zo strany SIF. Ďalej zabezpečiť, že skutočne všetky finančné prostriedky budú určené na sociálnu inklúziu a nie na reinstitucionalizáciu ľudí so zdravotným postihnutím v menších ústavo. A tiež je potrebné e, e, upriamiť pozornosť verejnosti, ako ľudia e, žijú na problematiku sociálnej inklúzie, participácie a tak ďalej. A e, posledné odporúčanie zapojiť aj kľúčových e, stakeholderov, zainteresované strany e, pri napríklad rozhodovaní, aké služby by mali byť vyvinuté, ako chcú aj tie osoby s zdravotným postihnutím samotné byť podporované. Takže toľko zatiaľ z našej strany a samozrejme radi zodpovieme vaše otázky. Ďakujem pekne. E, máme trošku skls, e, takže uzatvoríme prvý e, panel. Myslím, že tu boli zaujímavé prezentácie, informatívne, aj pre výbor PETI, aj pre interskupinu pre zdravotné postihnutie, pokiaľ ide o tie fondy, pokiaľ ide o tú marakešskú zmluvu, toto všetko posunieme potom nakoniec aj výboru REGI, to tiež e, gestorský výbor spoločne s PETI a potom e, tá otázka implementácie dohovoru OSN v tomto e, rámci, všetci, ktorí sme časťou tohto rámca, tieto návrhy si poznamenáme a posunieme ich ďalej. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. A teraz Soledad Kabeson, ono bude predsedať druhý panel, takže odovzdávame slovo. Ďakujem pekne, Rosa. Dobrý deň. Ako Rosa povedala, máme trošku sklz a ešte e, po workshope nás e, čakajú aj samotné petície v súvislosti s zdravotným postihnutím, takže rovno prejdem e, k tomu samotnému panelu. Tu vystúpia viaci zastupcovia z Európskeho rámca pre revíziu aplikácie dohovoru OSN o osobách so zdravotným e, postihnutím, teda aplikácia tejto dohody v EÚ. Najprv e, vystupí zástupkyňa Európskeho ombudsmana Elpida Apostolidov. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste pozvali aj kanceláriu ombudsmana na tento workshop. Ja tu vám poskytnem aktuálne informácie, pokiaľ je prácu ombudsmana k dohovoru OSN, viaceré boli sú uvedené aj v predloženej správe. Naša hlavná funkcia v rámci CRPD, eh, CRPD je eh, chrániť práva eh, ľudí so zdravotným postihnutím, keď sa stiažujú podľa nejakému zle, proti nejakému zlého, zlému výkonu ich alebo naplňaniu ich práv. Akýkoľvek občan alebo človek, ktorý má legálny pobyt, na území EÚ alebo iný e, subjekt, ktorý má u nás e, sídlo, sa môže stiažovať. E, nemusí tá osoba konkrétne byť zasiahnutá týmto nedodržaním daných práv, nemusí to byť jeho právny zástupca a tie ťažnosti sú veľmi rozmanité prístupnosť alebo dostupnosť prístupu do budov, web stránky, E, znakový jazyk na rôznych e, podujatiach, e, poistenie a v prípade detí so zdravotným postihnutým, postihnutím a tak ďalej. Takisto je aj sťažnosť napríklad, že niekto nedostal, nedostal dostatočne veľa času na to, aby vykonal E, počítačový test EPSO s dostatočným e, časom, tak e, táto sťažnosť bola zamietnutá, pretože daný človek vlastne informoval o svojom zdravotnom postihnutí EPSO až neskôr. Ale potom sa zistilo, že pokiaľ je takýto test. Do budúcna by sa malo zvážiť, či by ľudia, ktorí majú sluchové postihnutie, nemali e, takýto čas e, e keďže v niektorých krajinách to tak sa robí už dnes. Máme tu stanovisko výboru OSN, že EÚ by mala byť modelom a pokiaľ ide o teda správanie sa k ľuďom s zdravotným postihnutím, tento príklad je teda veľmi dôležité. myslíme si, že máme dobrý, e, dobré skúsenosti v týchto prípadoch, ale E, naďalej e, budeme radi, ak budete informovať o našej práci aj iných ľudí, pretože stále tých sťažností nie je až tak veľa. E, asi nie sme zase až taký viditeľní. Rozhodlíme sa takisto vykonať strategické šetrenie na základe iniciatívy ombudsmanky, pokiaľ ide o nedostatky európskych inštitúcií pozorovania aj výboru OSN sú veľmi dôležité pre nás, pre našu e, prácu, pretože tam je tiež napísané, kde tie nedostatky prípadne ešte existujú. A jedno z tých strategických šetrení ombudsmanky sa týka rešpektovania základných práv v rámci koheznej politiky EÚ, vrátanie využívanie štrukturálnych fondov a investičných fondov pokiaľ ide inštitucionalizáciu ľudí so, so zdravotným e, postihnutím. Je tam vytvorených 8 e, nejakých rád pre komisiu, pokiaľ ide využívanie európskych fondov. Zastupca našej kancelárie hovoril o tomto šetrení na podujatí, ktoré bolo včera organizované zo strany Európskej siete e, pre nezávislé bývanie, pokiaľ ide o spustenie kampane Európske fondy pre naše práva. Takisto v maj 2016 po záverečných pozorovaniach výboru. Ombudsmanka e, spúšťa ďalšie e, šetrenie, e, pokiaľ ide o to, či osoby, alebo teda práva osôb so zdravotným postihnutím podľa tých poistných schém, alebo v rámci poistných schém, či sú v súlade s legislatívou. Je možné uznať závažnú chorobu podľa súčasnej legislatívy a máme tu vlastne predpis, ktorý hovorí, že musí byť za toto, e, e, za toto musia byť splnené 4 e, kritéria vrátane skrátenej dl- očakávanej dĺžky života. A hovorí aj predseda Juncker, že takýto prístup nie je v súlade s tým sociálnym prístupom, ktorý podporuje CPRD a takisto aj edukatúra súdneho dvora. Tieto dva koncepty choroby a zdravotného postihnutia nemôžu byť vnímané ako identické. Súd už potvrdil, že sú, majú odlišný charakter. Konkrétne je tu kritérium skrátenej e, dĺžky života, očakávanej dĺžky života. To nie je primerané. E, e, sú rôzne zdravotné posunutia, ktoré majú negatívny dopad na teda kvalitu života danej osoby, ale nemusí to nutne znamenať, že ovplyvňujú dĺžku života, ale stále vytvárajú veľké náklady, pokiaľ ide o um, to, ako môže človek súčasňovať aktívne v spoločnosti rovnako ako ostatní ľudia. Ombudsmanka sa spýtala komisie, či sa chystá pripravať špecifické kritéria eh, pripraviť špecifické kritéria, pokiaľ ide o eh, zdravotnícke náklady v prípade osôb so zdravotným eh, postihnutím. Nedávno sme dostali odpoveď od komisie, teraz to analizujeme a v kontexte tohto šetrenia sme takisto dostali aj príspevok zo strany skupiny pre podporu zdravotného postihnutia v rámci Európskeho parlamentu. Tiež nám dodali istý teda vstup. A ďalšia téma, ktorej sa venujeme e, v rámci našej strategickej práce je e, neschopnosť e, inštitúcií, alebo teda, teda otázok web stránok jednotlivých európskych inštitúcií. Ombudsmanka napísala aj Junckerovi, pokiaľ ide o Mm, online nástroje e, a web stránky, ktoré e, majú európske inštitúcie. Napríklad tam je tá otázka dostupnosti, e, znakové, znakový jazyk, brejlové písmo a tak ďalej. A tiež, aby ľudia, ktorí pracujú, pripravujú tieto web stránky, aby boli o, týchto témach informovaní. A za každým komisia povedala, že poskytovať informácií v znakovom jazyku a ľahko ľahkočítateľných formátoch e, ide ďalej, než sú e, základné požiadavky na súľad a bolo, malo by to istý aj dopad na náklady. Vykonáva sa také niečo v prípade veľkých aktualizácií alebo keď sú nejaké žiadosti. A pokiaľ ide o e, školenia, komisia povedala, že má istý kurz, pokiaľ ide o zdravotné postihnutie, a tento kurz je dostupný aj ľuďom, ktorí pracujú na web stránkach. Teraz rozmýšľame nad, ďalších, e, nad ďalšími krokmi pre ombudsmanku v tejto oblasti a potom zohľadníme pritom aj najnovší vývoj, konkrétne prijatie smernice, pokiaľ je dostupnosť smernice o prístupnosti verejných e, web stránok. E, v texte je uvedené, že tie inštitúcie by mali splňať požiadavky e, smernice, pokiaľ ide o e, prísnosť týchto web stránok. Pokiaľ je našu vlastnú web stránku, snažíme sa dlhodobo, aby bola e, ľahšia na, používate, na používanie, aby bola pre našich používateľov e, jednoduchšia. E, napríklad e, tá informácia o podávaní sťažnosti, tá je uverejnená na našej web stránke a je tam uverejnená na 27 e, jazykoch. Chceme ďalej posilniť e, dostupnosť tejto stránky aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ako člen, členovia monitorovacieho rámca e, ďalej budeme monitorovať a pozbudzovať monitorovanie všetkých otázok súvisiacich so zdravotnými postihnutiami a takisto aj mier uvedomenia si alebo mm, povedomia o dohovore OSN. Pokiaľ budete mať k tomu nejaké vstupy, pripomienky, vždy to privítame. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej e, za Európsku agentúru pre základné e, práva Marta Stickings, nech sa páči. Um, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie, že môžeme dnes hovoriť tu na tomto stretnutí. Najskôr eh, by som chcela eh, povedať, že tieto eh, stretnutie budú inštitucionalizované. Ide o ľudí s zdravým posinutím a toto je veľmi dôležité. Teraz ale okolo tejto téme čo sa týka tých bariér, ktoré musia títo ľudia prekonať tak v Európskej únie, ako aj v súvislosti s ďalšími aspektami práve e, postihnutých osôb. Teším sa, že e, e, nielen zo skutočnosti, že tu dnes môžeme byť, ale aj z tých dáta analýz. Um, tu sa vlastne um, odrážajú obidve kľúčové úlohy, ktoré môže výbor zohrávať v rámci ochrany práve takýchto osôb so zdravotným postihnutím. Tu chcem ale poukázať aj na ochranu, úlohu ochrany aj iných inštitúcií, ktoré sa venujú osobám so zdravotným postihnutím. Za prvé ide o kompetencie, o individuálne stiažnosti, ktoré môžu byť mimoriadne dôležité a to práve pokiaľ sa nachádzate v tejto, v tomto, uh, pokiaľ chcete v tomuto uh, dať viac jasnosti a za druhé ide o to, aby sa lepšie pochopili štruktúrálne témy, to znamená individuálne stiažnosti poukazujú na horizontálne zmeny, ktoré sú takisto veľmi dôležité a to práve pri uh, transpozícii a vytváraní správneho rámca. Oba elementy samozrejme zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane alebo pri um, vnímaní tejto ochrannej úlohy a pri realizácii mechanizmov, ktoré pomáhajú osobám so zdravotným postihnutím. Za agentúry pre základné ľudské práva, táto nemá mandáty riešiť e, stiažnosti. E, oni nezaobchádzajú, oni nevedia narábať s individuálnymi stiažnosťami, ale napriek tomu e, sme si toho vedomi, že táto agentúra zohráva veľmi dôležitú úlohu a ich práca má byť čo najefektívnejšia. Tieto mechanizmy sa opierajú uh, na, o údaje e, znalcov, o ich odbornú nevedomosti a my samozrejme sme veľmi radi, že dostaneme e, aj takéto údaje, že, e, údaje pardon, že sa vypracovávajú takéto štúdie, ktoré sú kvalifikované a ktoré nás môžu podporiť v našej veci. V tejto súvislosti by som rada načetla tri cesty, ktoré sú veľmi dôležité aj pre agentúru pre základné ľudské práva, a, ale aj pre prácu petičného výboru a aj pre e, stiažnosti. Ako prvé sa rozumieme ako zhromažďovateľ údajov. To sú údaje, ktoré sú potrebné pre analýzu a realizáciu a transpozíciu opatrení, E, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím, tematické oblasti, to sú politicky, e, politická účasť, e, násilie voči deťom so zdravotným postihnutím a tak ďalej a tak ďalej. A tu všade môžeme vlastne identifikovať také medzery v transpozícii a takisto skúsenosti s ľuďmi, so zdravotným posinutím by sme chceli viacej monitorovať práve na mieste. Čo sa týka takýchto štúdiu, štúdii, tu existujú ďalšie práce, my sa zaoberáme s tendenciami, s trendami a predovšetkým e, ich vplyvom na transpozíciu. My sme sa za posledné roky na to koncentrovali. My tu máme v, našom, e, v našej správe, tu máme mm, určité údaje a pozráme sa e, takisto na údaje z CPD a takisto tu máme kapitolu výhľady na budúci rok. Toto sú všetko jednotlivé oblasti, na, kde sa udiali určité zmeny, kde sme sa koncentrovali skutočne na to, a čo sa udialo v rámci CRPD, ale takisto <clears throat> ako sa boli diskriminované diskriminované osoby s zdravotným postihnutím. Tieto postihnutie a monitorovanie týchto diskriminácií je veľmi dôležité práve vo všetkých oblastiach, ale toto tiež patrí do, našeho, do nášho rozšíreného rámca práce, e, pričom sa e, zaoberáme e, týmto aspektom. V, naš, v rámci našej spolupráce sme si takisto pozreli, ako členské štáty plnia svoje svoje e, povinnosti. Napríklad pred dvoma rokmi sme sa pozerali, ako to vyzerá v rámci monitoringu v monitorovacom výbore. Vy sme hovorili o štruktúrálnych prostriedkoch, ktoré tu boli vynaložené, potom sme sa vrátili a povedali sme si, že štruktúrálne fondy a povedali sme si, ako by mali byť um, na, um, bude načerpané štrukturálne fondy týkajúce sa týchto oblastí. Za druhé, ako môžeme napomôcť petičnému výboru, a to je vytvorenie ľudských indikátorov. My um, vy viete, že máme už určitý indikátor k článku 29 uh, konvencie a to je právo na zdieľanie a my máme aj článok 1 z konvencie. Tu sme vytvorili takisto indikátor, tu o tom si dneska dosť vypočuli a my sme takisto zbierali skúsenosti členských štátov tak, aby sme e, mohli tento článok aplikovať. E, v tejto práci budeme pokračovať. Ja sa teším, že máme toľko indikátorov, ktoré sme, e, ktoré sme tu mali a ktoré sa odrážajú podstate aj v tom práve, e, ktoré sme e, tu u e, ktoré, o ktorom tu hovoríme, máme tu prístup k dielam, máme tu prostriedky za služby, za starostlivosť, E, takisto za podporu. Musíme si pozrieť samozrejme, aké sú tie toky prostriedkov, ktoré sa tu poskytujú, či tento tok vzrastá, alebo sa tie finančné prostriedky krátia a Samozrejme musíme vedieť, aké služby tu sú k dispozícii, aby sme ich mohli v budúcnosti využívať. Ale potom je tu veľmi dôležitá bariéra, ktorá e, sa tiež dnes spomínala a to je to, že nemáme žiadne systematické zbieranie údajov, ktoré by nám na jednej strane umožnili, aby sa tieto indikátory uplatnili v rámci Európskej únie zmysluplne. Za tretie, ako už, ako aj agentúra pre základné práva. My eh, chceme vytvoriť isté základné povedomie pre eh, tieto aspekty. Jeden z elementov je je takisto uvedený na našej webovskej stránke, eh, ktorá je momentálne prístupná. Ja sa veľmi teším, že môžem povedať, že bude ešte prístupnejšia v budúcnosti a tu môžu, môžu občania a záujmové skupiny nájsť mechanizmy, ktoré e, by boli, e, boli napomocné pri tom, ktorom postihu zdravotnom. Potom e, tu sa zúčastňujú takisto inštitúcie pre ľudské práva, takisto poverenci, e, títo sú kontaktovaní vždy podľa druhu danej, e, daného postihnutia. Veľmi často, veľmi často sa stáva, že ľudia nevedia, aké majú možnosti. E, za, na záver mi dovolte urobiť takú vyhliadku do budúcnosti. Veľmi relevantné je pre určité závery, ktoré by vyplynuli e, z tej štúdii, ktoré e, sme si dnes ráno vypočuli. To prvé sa týka rámca Európskej únie. Markus už spomínal, že na začiatku roka sa Európsky parlament že si to e, Európsky parlament si vyžiadal právny posudok a myslím, že to bolo v článku 32 charty a v rámci tejto e, témy sa um, diskutujú rôzne aspekty rámca ako takého, potom sa um, poskytli rôzne názory, rôzne stanoviska, ako by sa to mohlo zlepšiť. A Jeden element sa eh, takisto zaoberal úlohou celého toho rámca a pod aspektom ochrana sme sa zaoberali eh, s výborom pre ľudské práva, takisto s odporúčaniami a iniciatívami a eh, zaoberali sme sa platným právom. Myslím že sa tu plní množstvo úloh v rámci toho rámca aj pre členské štáty, ale myslím si, že my môžeme vypracovať právny akt pre tento rámec a v rámci neho poskytnúť možnosť možnosť zaujať a zverejňovať stanovisko stanoviská. Chcem zopakovať, že Európsky parlament a iné európske inštitúcie už majú možnosť uh, požadovať formálne, formálne štúdie, formálne posudky a chceme, aby ste to robili aj naďalej. Mm, potom tu máme ešte tému nezávislého života a príslušných, e, e, príslušnej hospitalizácie v Mm, je to vlastne práca na mieste. Eh, z piatich krajín eh, je tu jedna krajina, to je Slovensko. My sa tešíme, že máme eh, jeden z prvých výsledkov návštevy tohto výboru na Slovensku. My už máme teda výsledky, máme informácie z Bulharska, Fínska, Írska, Talianska a teda Slovenska. A dúfame, že takto získame aj istý pohon, aby sme mohli mm, pokračovať v procese um, a vlastne, vlastne um, samostatného života mimo ústavného zariadenia. Týmto Eh, vám chcem poďakovať a očakávam vaše otázky. Nech sa páči. Eh, ďakujem pekne. Ďalej eh, pani Catherine Norton, riaditeľka Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím, European Disability Forum. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem výboru Pety za pozvanie. Ehm, ehm, výbor Pety Eh, chcem sa pripojiť k tomu, teda, čo povedala Marta. a eh, Výbor Pety sa eh, opakovane zaoberá ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím. Mm, teším sa, že to je na programe parlamentu. Zmluva za Marrakešu, o ktorej sa hovorilo dnes. My sa snažíme prekonať všetky E, e, prekážky a zabezpečiť, aby Marakašská zmluva sa stala v Európskej únii realitou. A tiež e, vyvíjame tlak, pokiaľ ide o využívanie európskych štrukturálnych fondov. Snažíme sa riešiť tie sťažnosti, vypočuť si to, že E, tie štrukturálne fondy sa používajú na vytvorenie nových e, miest v ústave. Už chcem povedať, že to je e, vlastne MO legislatívna záležitosť. E, nerobíme e, to, čo od nás e, ľudia očakávajú v európskych inštitúciách, tak nerobíme. My spolupracujeme na tom, aby sme hajili práva ľudí so zdravotným postihnutím, pretože tieto sú veľmi ohrozované. To je veľmi dôležitá otázka. Ja veľmi podporujem úlohu vášho výboru pri monitorovaní využívaní štrukturálnych fondov, aby, ste, e, aby sa zabezpečilo, e, že štrukturálne fondy budú e, využívané naozaj tam, kde sa potrebujú, pokiaľ ide o ľudí zo zdravotných postihnutí. My sme zastrašujúca organizácia, ktorá reprezentuje viaceré organizácie pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe. Boli sme pred 20 rokmi založení, aby sme podporovali ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ. Chceme zabezpečiť, aby EÚ zavrela e, dohovor CRPD. E teraz oslavujeme e, tento rok 10. výročie spolupracujeme na tom právnom rámci a sledujeme následné činnosti Ehm, minulý rok sme mali eh, vypočutie eh, eh, otázke e, prístupnosti, o akte pre e, prístupnosť pre e, osoby so zdravotným postihnutím. Aj minulý týždeň aj naďalej budeme pokračovať v tom, že sa energeticky budeme venovať tomuto aktu pre prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Rok po vydaní odporúčania sme mali zasadnutie s sociálnym výborom, aby sme dali šancu aj sociálnym partnerom, zainteresovaným stranám vyjadriť vyjadriť svoj názor a vyjadriť tiež sa k problémom, ktoré sú ešte stále kritické. Hovorili sme o tých troch kritických otázkach, ktoré EÚ má ešte urobiť, ale tiež o otázkach, ktoré považujú za naliehavé všetci, ktorí boli e, pozvaní. Na konci roka, teda proces je taký, že e, e, Európska únia a reprezentanti Európskej e, únie v rámci tých kontaktných bodov poskytnú feedback o tom, čo sa urobilo. Takže toto sa ešte bude diať počas tohto roka. Tiež sme sa pozreli na odporúčania, ktoré boli adresované jednotlivým riaditeľstvám v rámci Európskej komisie. Spolupracovali sme aj s komisármi reformy, ako by sme riešili tieto e, otázky. Vidíme tam veľké e, možnosti, e, napríklad zavýšenie cieľov rozvojových mm, a vidíme tam aj možnosť nových politík. Pokiaľ ide o Bratislavu, ako súčasť slovenského predsedníctva budeme mať konferenciu, v rámci ktorej sa zameráme vo všeobecnosti na proces tých pozorovaní v rámci CR RPD. Obvyklý proces je taký, keď sa robí revízia e, krajiny, v Ženeve my spolupracujeme s našimi e, členmi e, a sprevádzame ich počas celého procesu, ako to teda celé beží, prípravné práce a tak ďalej. A pozrieme sa systematicky s našimi členmi v sobotu, čo s tými odporúčaniami, keď ich dostanete, aký je ten najlepší prístup na to, aby sa zabezpečilo, že tie odporúčania na domácej úrovni budú skutočne aplikované a spôsobia nejakú zmenu. Ďalšia nová akcia EDF, pokiaľ ide o našu úlohu v tomto eh, rámci, preberáme e, e, celý rad e, správ o porušení ľudských práv v EU. 29. myslím bude posledná avizovaná hotová, takže čo robíme? Pozrieme sa na tie témy a ako to vyzerá s problematikou ľudí so zdravotným postihnutím. Budúci týždeň si eh, eh, pri príležitosti výročia eh, pozrieme, čo sa deje v európskom priestore, pokiaľ ide o ratifikáciu protokol, ktoré krajiny boli podrobené revízii, ktoré krajiny sa nedodržiavajú teda svoju deklaráciu. A potom v tých následných rokoch sa budeme zaoberať ďalšími veľmi špecifickými otázkami a článkami, aby teda bol nejaký benchmarking v rámci Európskej únie, aby sme tu mali zdieľanie skúsenosti. Až tu robíme vlastne aj teraz na našich stretnutiach správnej rady, že sa pozeráme na to, ako e, to vyzerá v jednotlivých e, krajinách krajinách, ale teraz to chceme prepojiť aj s tým e, právami o, o správami o, o, o e, ľudských e, právach. Takže toto je veľmi dôležitý bod monitorovanie do hovoru. Prednedávnom Spoločne s EHSV e sme boli na misii v Grécku a pozreli sme sa na situáciu utečencov e, so zdravotným postihnutím. Ako všetci viete, Grécko sa stalo, tak povediať, e, cieľovou krajinou z tej tranzitnej krajiny a mnohí utečenci s postihnutím zdravotným zostali v Grécku. Starší ľudia, deti bez doprovodu. Takže 14. februára sme sa pozreli na to, čo môže e, e, e, urobiť EÚ, aby zabezpečila lepšie podmienky pre týchto utečencov so zdravotným postihnutím, aby títo boli lepšie chránení. Takže toľko z mojej strany a ďakujem pekne za to, že ste ma sem pozvali. Ďakujem pekne. Potom toto možno nie je oficiálna súčasť rámca revízie pre komisiu, ale vypočujeme si aj komisiu a ich názory konkrétne. Emanuel Gran, eh, nech sa páči, máte slovo. Grange. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. My už vlastne nie sme oficiálne súčasťou toho rámca k tomu dohovoru, ale ďakujem pekne aj tak za organizáciu tohto workshopu. Je veľmi dôležitý. Eh, Ďakujem za podporu výboru PETI, pokiaľ ide o ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. To u nás na komisii tiež dôležitá úloha a vyžaduje si to veľké investície z hľadiska práce na našej strane. Veľa vecí tu už bolo povedané, rada na to aj e, by som zareagovala všetko, ale keby e, som to robila, e, tak určite mi to trvá aspoň 20 minút a to určite nechcem. Takže budem sa sústredovať radšej na niektoré konkrétne body. Poprvé, otázka stiahnutia sa e, komisie e, z rámca k dohovoru. V realite sa to už teda stalo, ale z hľadiska formálneho ešte tento skutok nebol vykonaný. Bola som na výbore ECOSOC a tam som už povedala tiež, že komisia nemá zvyk e, z nejakého procesu stiahovať, skôr naopak bojujeme za to, aby sme tam boli aktívni, takže je ťažké nájsť nejaký dobrý postup, v tomto prípade vysvetliť, čo treba spraviť e, v porovnaní s tým procesom z roku 2012, ktorý vytvoril e, ten rámec. Takže boli e, dlhé diskusie u nás interné, najmä právneho charakteru a dnes dobrá správa je, že sme tu mali potvrdenie včera, že ten, tento týždeň tzv. Greyfish bude spustená, to znamená, že môžeme formalizovať naše stiahnutie sa e, z tohto procesu takýmto formálnym e, spôsobom. Je to non-paper, je to vlastne ekvivalent toho, čo bolo spravené v roku 2012. Čiže budeme tam iba povedať, komisia sa e, stiahuje a ako bude vyzerať ten rámec bez komisie. Nie je tam žiadna diskusia z našej strany, pokiaľ ide o to, ako by mal vyzerať rámec e, dohovoru pre Európsku úniu. Sú tam isté návrhy, isté reakcie, ale to už je diskusia, ktorá je oveľa dlhšia, aj podľa mňa komplikovanejšia, bude si vyžadovať viac e, času a mala by sa e, diať v rámci toho, toho rámca a v rámci Európskej inštitúcií takisto. Čiže tento bod sa tam nerieši a dúfame, že formalizovanie stiahnutia sa komisie z tohto procesu potom proste formálne, riadne prebehne do konca e, tohto roku, ak sa to podarí a v tom prípade budeme mať všetci čisté svedomie, pokiaľ ide o naozaj aj legálny aspekt tohto stiahnutia sa. Takisto chcem povedať, že toto stiahnutie sa z rámca nič nemení e, na tom, pokiaľ ide o tie tzv. focal point e, Európskej komisie pre EÚ. V tejto téme sa ďalej aktívne venujeme či už je to z hľadiska podpory a ochrany, monitoringu, spustenia e, toho, alebo uplatňovania toho dohovoru. Máme ešte zdroje v tejto oblasti, ktoré sú obmedzené a teda využívame ich na túto podporu. Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti. E, každý rok s ním komunikujeme, vymeniame si informácie, názory a, a máme od nich veľmi kvalitný feedback. To neznamená, že vždy všetko spravíme, čo by si oni predstavovali, že všetko zohľadníme, ale je to istý spôsob, ktorý, e, istý, istý hlas, ktorý e, počúvame v komisii, ktorý sa silne vyjadruje a častokrát pri príprave našich dokumentov aj pri našich politikách ho zohľadňujeme. Takže majú dôležitú úlohu aj pokiaľ ide o vymenenie, vymenenie osvedčených postupov, e, napríklad na skupine na vysokej úrovni pre ľudí so, zdrav- so zdravotným e, postihnutím. Vždy, keď e, parlament tiež túto úlohu e, zohráva, keď je aktívny, teší nás to, lebo častokrát máme pocit, že vymieňajú sa informácie a častokrát by teda ľudia aj v teréne by si mali viac uvedomovať tú situáciu. To nie len na úrovni inštitúcií EÚ, ale naozaj v realite. Častokrát spolupracujem, pokiaľ ide petície, pokiaľ ide o sťažnosti, ktoré dostávame, je ich celkom dosť. Bohužiaľ, sú to sťažnosti, ktoré nie vždy je ľahké ich riadiť, pretože z hľadiska morálneho e, nie vždy je, je jasné e, pre nás, či môžeme povedať, že daná sťažnosť nespadá pod e, právomoci Európskej únie. Sú to častokrát problematiky, ktoré nie sú vyriešené ani na úrovni členských štátov. Či už je to otázka nejakých sociálnych e, dávok, ktoré súvisia e, so zdravotným postihnutím, či už je to otázka diskriminácie, ktorá existuje. A bohužiaľ nie sú to Eh, ani naše právomoci eh, vždy, aby sme teda mohli zareagovať práve my. Ale to je istý indikátor toho, o akých témach sa v EÚ hovorí, ktoré majú byť analyzované, študované, preštudované detálnejším spôsobom a tak aj globálne. Chcem ešte sa stručne vyjadriť, pokiaľ ide o skutočnosť, že pokiaľ ide o monitoring e, uplatňovania v praxi toho dohovoru, mali by sme ešte tento týždeň spustiť e, konzultáciu medzi službami, pokiaľ ide na našu správu e, spustenia Európskej stratégie v oblasti zdravotného postihnutia. Dúfame, že ten dokument bude prijatý, pokiaľ všetko bude dobre prebiehať, pokiaľ naše konzultácie v rámci, službami, v rámci služieb dobre prebehnú, teda dúfame, že ešte v decembri. A bude to naozaj také pomenovanie toho, ako situácia dnes vyzerá aj v súvislosti so stratégiou e, pre ľudí so zdravotným e, postihnutím a určite, ako náhle tento dokument bude hotový, bude k dispozícii, určite bude zaujímavým vstupom aj pre vás. A potom posledná vec, štrukturálne fondy. Bolo tu veľa otázok, e, veľa tém v tejto súvislosti spomenutých aj dnes ráno. Je to veľmi dôležitá otázka, najmä pokiaľ ide o tú inštitucionalizáciu, ktorú sme spomínali. E, my dávame veľký pozor, e, pokiaľ ide o to programové obdobie v súčasnosti. Naozaj to nie je ľahké, nie je to ani rýchle. E, my vlastne očakávame, že členské štáty nám navrhujú nejaké, navrhnú nejaké projekty. Naša schopnosť zamietať projekty, ktoré by vytvárali takúto institucionalizáciu, to tam e, máme, ale nemôžeme e, nanútiť e, ten návrh nikomu. Myslím, že máme ozajstnú potrebu monitoringu, intervencie zo strany občianskej spoločnosti, zo strany Európskeho parlamentu a to na úrovni inštitúcií ako takých, ale aj ako istého prepojenia na členské štáty, pretože vy ste tu zastupcovia vašich štátov. A teší ma, že existuje istý konsenzus na úrovni Európskeho parlamentu, pokiaľ tieto otázky, e, čo je veľmi pozitívne aj e, z vášho hľadiska, aj z hľadiska občianskej spoločnosti. Takže sme na dobrej ceste, myslím si. Naozaj ľudia si uvedomujú čoraz viac aj v rámci e, komisie dôležitosť týchto otázok. Chceme dobre kontrolovať to, aby štruktúrne fondy boli primerane aplikované, aby sme mohli spraviť reálny pokrok v rámci e, teda znižovania tejto inštitucionalizácie. Veľa práce nás ešte čaká, aj veľa vysvetľovania, pokiaľ ide o nejaké osvetové aktivity, vysvetľovanie, e, zmena postupov, zviditeľňovanie a tak ďalej. To je práca, ktorú môže e, vykonávať aj parlament, aj mimovládky, aj FRA, aby sme dosiahli v tejto oblasti pokrok. Ale uistujem vás, že sme E, si vedomi týchto otázok, e, častokrát e, sa aj stretávame s rôznymi skupinami expertov, práve pokiaľ ide o túto otázku inštitucionalizácie a je dôležité takto pracovať, pracovať na tom a ubezpečiť alebo dosiahnuť pravidelný monitoring investícií v rámci, sociálnych, v rámci sociálneho fondu. Dúfam teda, že som vám poskytla užitočné informácie a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne všetkým účastníkom. Ako som už e, povedala, máme tu naozaj časový skos, to platí aj naďalej a musíme v prvom rade sa venovať samotným petíciám. Takže ak dovolíte, uzavriem e, túto tému. Ďakujem e, pekne za vaše príspevky. Aj my za výbor petí chceme povedať, že naďalej budeme o tejto viditeľnosti a zviditeľňovaní hovoriť. Chceme byť nástrojom medzi občanmi a medzi inštitúciami e, máme rôzne iniciatívy, ako naďalej pracovať na tejto téme v najbližších e, mesiacoch, ako som povedala. Budeme to robiť aj v iných, na iných fórach. Takže e, ďakujem e, pekne. E, Prepašte, že diskusia momentálne nemôže prebehnúť, ale ako som povedala, musíme už teraz prejsť na tie samotné petície, aby aj žiadatelia, autori petície sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Thank you all. Thanks to the panelists. Ďakujem pekne, ďakujem aj panelistom. Ďakujem za to, že tento meeting takto prebehol. Ďakujem predsedničkám, spolupredsedničkám. A teraz teda rovno môžeme prejsť na jednotlivé petície ktorým sa dnes treba venovať. Najprv petícia číslo 1140 v mene e, Európskej asociácie sprievodcovských psov a e, napomocných alebo asistenčných, asistenčných psov e, v rámci EÚ. Vítam tu aj autora tejto petície, Mark van Gelder. Nech sa páči, máte do 5 minút. Good morning. Dobré ráno, vážení členovia výboru. Dovolte mi, aby som sa srdečne poďakoval za to, že e, ste prijali túto petíciu a ja dúfam, že nám všetkým tá petícia ozrejmí, že máme e, potrebu európskeho <clears throat> práva e, práve s asistenčnými alebo s pomocnými psami. Čo sa, e, predstavte si, čo potrebuje e, asistenčný, epistenčný pes, alebo kto ho potrebuje. Napríklad e, niekto, kto trpí epilepsiou a chce ísť večer von, tak samozrejme zoberie asistenčného psa, idú do parku napríklad, alebo do pubu, môže ísť aj pes dovnútra, ale samozrejme len preto, lebo uh, Eh, lebo eh, tam nie peniaze potom, ako odídu z pubu, tak idú do reštaurácie a predtým, ako môžu do reštaurácie vstúpiť, potom vám eh, majiteľ povie, no ale dobre, vy nemôžete zobrať psíka so sebou. Ako by ste sa cítili? To čo vám teraz popisujem, to sa nedeje raz za čas, ale to je skutočne každodenn, to sú každodenné problémy ľudí s asistenčnými psami. My sa už od roku 2009 zaoberáme s týmito vecami. My sme 2014 e, riadili tento medzinárodný, toto medzinárodné združenie pre asistenčné e, psy. My sme hovorili takisto o obmedzení prístupov, netýka sa to len Belgická alebo Spojeného kráľovstva, ale ide e, e, sú to skutočne, e, sú to skutočne také skúsenosti, ktoré máme v rámci celého EÚ. Takže sú tu najrôznejšie problémy. V posledných rokoch sme tu mali, mali sme dokonca, mali sme dokonca uh, E, konferenciu, mali sme konferenciu, ale náš e, kolega musel prísť o, mes, o deň neskôr do, na jeho vlastnú konferenciu, pretože si nemohol do e, lietadla zo Slovenska zobrať svojho psíka. Napríklad tu v Bruseli mu uh, mu bolo zamietnuté ísť do hotela, tam, e, do hotela, ktorého si objednal, pretože má zo sebou asistenčného psa všetci taxikári e, v celom, na celom svete, ale špeciálne e, špeciálne aj u Davida. Taxikár mu takisto zamietajú zobrať so sebou asistenčného psika. Toto nie je veľmi šťastný E, toto nie je veľmi šťastná historka, bola to skutočne taká nočná mora pre ňo. Nemôžete robiť to, čo chcete. Toto e, ide e, proti ide proti um, medzinárodnému dohovoru o právach e, ľudí so zdravotným postihnutím. E, ľudia, ktorí majú e, zdravotné postihnutie, chcú skutočne viesť život podľa svojho, podľa, podľa svojich nárokov, podľa svojich predstav. A preto je potrebné zabezpečiť, aby mali asistenčných psov. Ja vám môžem povedať, že každý človek, ktorý žije s takýmto psíkom, ktorý mu e, robí asistenčného psa, by boli šťastní, keby mohli žiť e, tak, aby mohli so zvieratami fungovať. My si myslíme, že sme už o krok, mali by sme byť o krok ďalej a vytvoriť Európsku úniu bez hraníc a bez bariér pre zdravotne, postihnuté e, osoby. Ďakujem veľmi pekne. E, samozrejme máte, e, máte e, súcit tohto výboru. My sa budeme snažiť presadiť túto petíciu a urobiť kroky, ktoré sú na to potrebné. Teraz pani Gronž, zástupňa komisie, pokiaľ sa nemýlim, pani Gronš, urobíte to? Alebo ste si, si to rozdelili s kolegom? kompetencie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi najskôr povedať, že v každom prípade máme plné, plné porozumenie pre túto situáciu. My sme to všetko už e, zažili mm, v rámci každodenného života. Možno by e, to komisia nemala takto hovoriť, ale toto sú také nešťastné situácie, ktoré vznikajú. Je to dis- diskriminácia bez takého skutočného odôvodnenia. Nie sú tu vlastne žiadne pravidlá, ktoré by zakazovali, aby za nám zdravo, e, zrakovo postihnutá osoba e, nemohla zdržiavať na nejakom mieste s asistenčným psom, ale že mohol, je to tak, že je to národná kompetencia momentálne. Komisia navrhla e, novú smernicu. E, od roku 2008 sa na pracuje. Táto sa teraz momentálne nachádza v rámci čítania v parlamente a dúfame, že sa to bude dať a že sa to bude všetko dať nejakým spôsobom a zrealizovať. E, tu ide teda skutočne o ľudí s postihnutím a je to taký problém členských štátov. No, momentálne nevieme tu viac urobiť, nevieme urobiť viac, ako sme navrhli. Takže môžeme len dúfať, že tento návrh e, sa raz v rámci EÚ odsúhlasí. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Dobre. Teraz máte možnosť diskutovať túto otázku. Kto zahlási ako prvý? To. Potom... Aha, nie, Petr Ján, nech sa páči. Mm, áno, už tu nič nebudem chytať pre toto echo. No, pravdepodobne boli všetci, e, e alebo všetci kolegovia ešte rozmýšľajú, Ehm, my e, sme zistili, že všetci, že všetci zúčastnení môžu povedať, že ten stav je neuspokojivý, e, Takže nie je to vlastne tak, že by sa nejako porušovali, e, porušovali zákony, ale je to v podstate tak, ehm, že je potrebné si povedať, že aké pravidlá tu majú teda vlastne platiť. Um, No a myslím si, že od toho sa odvíjajú aj naše aktivity. Ja by som e, veľmi rád do toho involvoval aj príslušných, e, príslušné, e, príslušné inštitúcie. Myslím si, že my sme všetci ešte rozmýšľali, no to bola taká neuspokojivá odpoveď na jednej strane, mm, všetko je v poriadku a potom predsa len nie je všetko v poriadku. Takže myslím si, že mm, dobre, treba, aby komisia si tiež uvedomila, že čo sa tu vlastne deje a že, že ako na to reagovať. Nie je to také jednoduché. Is there anybody else? No. So... Je tu niekto iný? Pokiaľ nie, tak um, pán Van Gelder, vrátim vám teraz slovo. Možno chcete niečo odpovedať, môžete sa vyjadriť eh, k tomu, čo povedala komisia, alebo k tomu, čo povedal náš člen. Nech sa páči. Pokiaľ by Európa, Európska únia mohla E, urobiť um, nejaké smernice alebo, alebo zákon. Pokiaľ sa tu na tom nebude pracovať, tak sa nič nezmení dnes. Pokiaľ sa v roku 2016 niekto nemôže voľne pohybovať v rámci Európy, tak je to vlastne smiešne. Samozrejme e, sú tie jednotlivé krajiny vyzývané vyriešiť um, tento problém, ale to je ten problém, pretože nie je e, dostatok krajín, e, ktorým by bolo, e, pre ktoré by bolo prioritné alebo dôležité v tejto veci niečo robiť. A Belgicko tu je veľmi dobrým príkladom. Ja už od roku 2009 pracujem na legislatíve v Belgicku a v januári 2014 už bol konečne zákon, ale platil len vo Flámsku. Belgicko sa, čo sa Európy týka, sa považuje za malý štát, malú krajinu. A len v Belgicku existujú dva rôzne zákony. Ja s mojim psom nemôžem prejsť, nemôžem cestovať z Flánska do Valánska, pretože tam jednoducho nepustia môjho psa so mnou. To je neuveriteľné. A vláda povie, no prepačte, toto nie je náš problém. Ale čo potom môžeme urobiť? Tu musí teda skutočne zasiahnuť Európa a um, odsúhlasiť nejaké smernice alebo nejaké zákony. Tie zákony, ktoré potom budú platiť skutočne pre všetkých. My musíme toto podpísať všetci, vrátane Belgičanov, pretože títo sa tvária, že to nie je ich problém. Ja som pred pár rokmi hovorila s ministerským predsedom a on mi povedal, že je to regionálny flámsky problém, on tu nevie nič urobiť. Ja som po sapom skontaktovala s uh, UNIA. To je um, organizácia, kde sa môže, um, kde sa môžete prihlásiť a oni povedali, no dobre, my sme predsa podpísali dohodu. Ale na transpozíciu máme teraz roky, nie, určité roky čas, ale takto to predsa nemôže fungovať. Urobte niečo, pomôžte prosím vás. Uh, týmto ľuďom. Ja som našťastie osobou, ktorá nemá zdravotné postihnutie, ale sú tu skutočne ľudia, ktorí zdravotné postihnutia, nemá, e, ktoré postihnutia majú a nemôžu sa voľne pohybovať vo, vlastn- vo svojej vlastnej obci, pretože tam majú rôzne prekážky a, a je to strašné. A, áno, pani predseda, ďakujem veľmi pekne, takže pokiaľ sme vám, eh, pokiaľ sme tu správne pochopili, my ako výbor nevieme urobiť toho veľa oficiálne, ale spolu s vami môžeme samozrejme naďalej sledovať ten vývoj smernice o rovnakom zaobchádzaní. Toto samozrejme budeme, budeme robiť. Vaše úvahy a vaše obavy samozrejme zapracujeme a budeme na ne prihliedať, čo sa týka e, toho zákona Európskej únie o bezbariérovom prístupe. Samozrejme, ale my všetci musíme v členských štátoch robiť, e, fungovať ako lobbysti, tak aby sme zabezpečili, že členské štáty sa budú na 100% držať e, tých požiadaviek e, jednotlivých, jednotlivých predpisov v rámci, v rámci únie. Milí kolegovia, ja by som teda navrhovala, aby sme urobili presne toto, aby sme, aby sme robili pozorovateľmi. E, obávam sa, že pri tejto petícii nevieme viac iné urobiť. E, pán, pán Juan, ďakujem vám za váš príspevok a e, chcem vám sa takisto poďakovať veľmi srdečne za to, že že sledujete nás a monitorujete nás pri e, monitorovaní e, tejto témy. Vážení kolegovia, súhlasíte s tým, že uzavrieme túto, témy, e, uzavrieme túto tému, ale naďalej to budeme sledovať a monitorovať. Pokiaľ, pokiaľ mlčíte, tak to považujem za súhlas, takže srdečná vďaka. Teraz prejdeme k petície 12 49. Pani Kunová chcela povedať niečo? Ďakujem. Ďakujem e, pekne. E, ja e, by som chcela povedať, že si myslím, že by sme mali spraviť všetko, čo sa dá spraviť, e, dať nejaké konkrétne návrhy, pretože môžeme pripravať nejaké pozmeňovacie návrhy, ako zlepšiť túto situáciu. Je to skutočná vec, reálna vec, o ktorej hovoríme. A po tom, čo som bola na stretnutí nevidiacich v Paríži, bola tam celá otázka týchto e, e, pomocných psov. Viem, že naozaj potrebujú mať prístup všade. Je to otázka prístupnosti, dostupnosti. Predstavte si vždy, keď máte nejakú, nejakú schôdzku, nejaké stretnutie, niekam idete, máte nejaký prejav alebo čo, pretože je veľmi náročné sa s ľuďmi stretávať a to sú ľudia, ktorí e, sú e, proste nevidiaci, idú z bodu A do bodu B, chcú vykonať e, nejakú aktivitu, spraviť niečo a jednoducho potrebujú takúto podporu, pokiaľ sa majú zúčastňovať aktívne a my môžeme byť ich hlasom. Takže mali by sme asi spraviť niečo praktické v tejto veci. A mm, súhlasím, že sú možno nejaké e, prostredia, kde môže byť nejaký e, problém s alergiami, e, psia srdce a tak ďalej, ale myslím, že v tom prípade je to otázka možno aj vzdelávania ľudí. Myslím, že môžeme e, v tejto veci e, pomôcť. E, ďakujem pekne. E, Pani Kurneva teda navrhuje, aby táto petícia bola naďalej otvorená, takže môže zostať otvorená a budeme naďalej sledovať e, tie e, veci, e, ktoré som spomenula ja. Ak je to v poriadku, e, prešli by sme potom na ďalšiu e, petíciu. Prepačte, už nemáme e, čas. E, ten workshop trval veľmi dlho, ale predpokladám, že by ste asi spokojní. To je dobre. E, takže petícia číslo 1140, tá je za nami. Ďalej petícia číslo 1294, otázky farboslepých ľudí. Tu žiadateľ nie je prítomný, čiže poprosím na komisiu, aby zareagovala. Ďakujem pekne. E, prepačte, ja iba veľmi stručne e, vystupujem, naozaj je to dôležitý bod, ktorý bol spomenutý. E, osoby s farbosleposťou a ich prístupnosť eh, alebo dostupnosť. Máme to zohľadené aj v, tej, eh, v tom akte o e, prístupnosti a tento dokument navrhuje niektoré požiadavky, funkčné požiadavky, ktoré by mohli umožniť e, zohľadnenie potrieb ktoré, teda osôb, ktoré teda sú farboslepe. slepe v roku 2005 boli spustené procesy eh, v rámci eh, orgánov alebo organizácií štandardizácie. Dané dokumenty boli prijaté a venujú sa práve tejto otázke. Takže my sa chceme vrátiť eh, k tej diskusii samotnej, teda ten Accessibility Act, ktorý momentálne ešte je predmetom negociácií, ako to bude ovplyvňovať. Dobre, ďakujem pekne. Môžu vystúpiť aj kolegovia, ak chcú.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 všetko je to označené ešte aj iným spôsobom, čo sa týka elektronicky, elektronické zariadenia, tak ste tam percentuálne, e, percentuálne um, uh, hodnoty. Ja som si čítala, ja som si čítala Aha, ja som si pozerala môj mobil a vždy e, som si, nikdy som nepozerala na farbu, napríklad vždy na percentuálne, e, percentuál, percentuálnu batériu, ktorú mám a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si neviem pre veľmi dobre predstaviť, že prečo by sa ešte inak, alebo ako by sa ešte inak mohli označiť zariadenia, ktoré majú signalizovať ukončenie práce alebo kon, uko, možnosť ukončenia práce. Ako som, ja nie som daltonistka, to znamená, ja uh, ja eh, počujem práčku, keď, eh, keď eh, skončila svoju prácu, že, sa, že je tam bliká to svetlo, je jedno akej farby, alebo vidíte takisto hladinu nabitia, alebo hladinu, hladinu um, práce toho, ktorého zariadenia. Takže navrhujem, aby sme uzatvorili túto petíciu. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, myslím, eh, že by sme mohli povedať, že komisia eh, pozná tento problém. A čo by sme mali urobiť je že by sme eh, zaslali odpoveď komisie autorovi komisie. Môžeme to takto urobiť a potom teda postupovať, ako kolegyňa povedala. Dobre, takže teraz Eh, áno, som si vedomá, že postupujeme veľmi rýchlo, ale keďže sme mali trochu omeškanie z rána, tak musíme eh, sa snažiť postupovať rýchlo. Eh, ďalšie petícia 1123 ohľadne neuznania rakúskej posunkovej reči ako prvého jazyka pre rakúskych štátnych príslušníkov, ktorí sú hluchí. Takže Franz Dotter, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, e, že ste sa ujali tejto otázky. Nie som si e, e, istý, či moje želanie môže byť splnené, pretože ja by som chcel od Európskeho parlamentu, respektíve od vášho výboru, aby ste požiadali Austra- Rakúsku vládu, aby skončila s týmto nerovnakým zaobchádzaním za hluchými v našej krajine. Adam eh, Koša a eh, Mark Twitley sú tu ako zástupcovia asociácie eh, pre nepočujúcich, takže nepôjdem do hĺbky, ale myslím si, že Rakúsko si zaslúži, aby ste ho napomenuli v tejto veci. Rakúsko je dobré, pokiaľ ide o jazyky. Máme tam autochtónne jazyky jazykové e, národnostné menšiny hovoriace vlastným e, jazykom a e, jazyky migrantov sú napríklad tiež brané do úvahy ako prvý jazyk. A preto to nie je e, pochopiteľné, prečo Rakúsko neumožňuje e, e, využívať rovnaké práva aj u nepočujúcich. Ide tu o to, o, o odmietnutie teda nie je to len to zamietnutie tejto požiadavky, prečo žiadam, aby ste podali túto sťažnosť, ale Ehm, chcem vám e, to, to vysvetliť, teda toto nerovnaké zaobchádzanie. Máme ústavné e, ustanovenie, ktoré konštatuje e, následovné, že pokiaľ ide o medzinárodné dohovory, Rakúsky parlament môže rozhodnúť, či respektíve do akej miery tieto medzinárodné dohovory môžu eh, byť prenesené do rakúskeho práva. A to eh, vyzerá ako veľmi praktický politický nástroj, ale realita je taká, že eh, Rakúsko ak ne E, teda e, tu e, sa rozhodlo, že medzinárodné dohovory v tomto zmysle nie sú vôbec relevantné dohovor OSN o právach osôb so zdravotným stihnutím Rakúsko akceptovalo medzinárodný dohovor a druhým bodom v rámci tohto pozitívneho rozhodnutia v parlamente má formuláciu, že máme právnu výhradu k dohovoru e, OSN a to znamená, že žiadny jednotlivec a žiadna skupina nemôže vychádzať z medzinárodného dohovoru v e, rámci súdnych e, konaní alebo v RNS správy. To znamená, že e, je to vlastne ako keby zmietnuté zo stola počas každodennej práce. Neviem, e, čo e, v tomto smere robia ostatné krajiny, ale toto predsa nie je v duchu Európskej únie a ani v duchu rakúskych ideí. Druhý bod, ktorý by som vám chcel spomenúť, je nasledovný. V rámci administratívnych a právnych postupov ktoré e, e, chcú nastoliť tieto práva pre nepočujúcich sme e, e, zistili, že vláda skutočne e, chce narušiť a zničiť tieto postupy, napríklad prezentovaním falošných notifikácií. Ak ste osoba nepočujúca, idete k nejakému úradu, na inštitúciu a podávate žiadosť o niečo v posunkovej reči, ak teda e, vláda vie, že potrebujete e, ale e, právnu notifikáciu, aby ste sa mohli obrátiť na súd, ale takéto niečo nedostanete. Čiže musíte bojovať proti tejto falšnej notifikácii nie za vaše práva. A druhá skutočnosť, prečo sa hnevám, je, e, keď sa e, e, pýtajú vlády, prečo neposkytnú práva nepočujúcim. Odpovedzne, veď predsa robíme toľko veľa vecí nad rámec toho, čo by sme museli. No už tomu to nerozumiem. Ďakujem. Pán Toter z komisie, tu máme pána Marka. Chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem, pani predsedajúca. Začnem tým, že konštatujem, že e, komisia podporuje využívanie posunkovej reči v rámci e, rámca e, pre rozmanitosť a v rámci práva sú s zdravotným postihnutím, ale ako pravidlo viete, že Únia môže pôsobiť len v rámci vecí, ktoré sú stanovené v zmluve. A táto problematika spadá do výlučnej, výlučnej pôsobnosti osobnosti eh, členského štátu. Tu tomto prípade ministerstva školstva. My nemôžeme začať eh, právne eh, konanie, vyšetrovanie v týchto eh, veciach, aj keď princíp nediskriminácie je v charte základných ľudských práv a ustanovenia tejto charty sa neaplikujú, keď členský štát neaplikuje právo EU. Toto je záležitosť výlučnej pôsobnosti členského štátu a tu sa neaplikuje právo EÚ. Komisia nemôže začať vyšetrovania pri nesúlade s právom, ak to vychádza z iných dohovorov, napríklad dohovoru o právach, OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a nemôže vlastne sa vyjadrovať k tomu, či Rakúska ústava je e, dodržaná, alebo tie národné postupy, ktoré sú e, upravené, či sú v súlade s týmto postupom v tom ktorom členskom štáte. E, to neznamená, že toto nie je dôležitá problematika tieto veci, ale musia byť v prvom rade riešené na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu o pani e, Ždanoka. Ďakujem pekne. To, čo sme práve počuli od E, zástupcu komisie je štátna, e, štandardná odpoveď, e, že ide o výlučné právomoci členského štátu. Ale o čo ide autorovi petície? Požiadal nás, aby sme sa obrátili na rakúske inštitúcie. To je v našej právomoci. Áno musíme e, e, e, vychádzať z charty. Charta je súčasťou, ak nie je súčasťou zmluvy, potom je to len list papiera. Takže podľa môjho názoru by sme mali sa obrátiť na rakúske autority. Áno, je to v kompetencii národného štátu, ale štát musí predsa brať do úvahy aj európske dokumenty. Ďakujem pekne. Adam Koša, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za slovo, aj keď nie som členom výboru PETY. Jedna vec je e, e, jasná. E, obdržali sme petície a Vypočuli sme si ich, e, možno sa týkajú e, aj tých nepočúcich detí v Rakúsku, ale nie je to len o, o nich, je to vlastne celoeurópsky rozšírený, e, rozšírený problém. Je to problém, s ktorým bojujú mnohí nepočujúci v celej Európe. Ako povedal autor petície, táto forma diskriminácie nie je len v oblasti vzdelávania ale aj v iných oblastiach nášho každodenného života. Charta základných ľudských práv, ako aj dohovor o senoprávach osôb so zdravotným postihnutím, e, sa špecificky vyjadrujú k nediskriminácii. A ja si myslím, že my, respektíve vy a komisia by sa mali opýtať rakúskej vlády, čo si o tom myslia, pretože toto nie je len rakúsky problém. Takže ja by som e, chcel e, sa pripojiť k slovám, že toto je dobrý nápad mať aj e, správu o prístupe nepočúcich detí k rôznym službám. A taká posledná myšlienka. Toto je veľmi špecifická situácia, pretože e, nepočujúce deti vzhľadom na ich e, zdravotné e, postihnutie sú vlastne ako si lingvistickou menšinou. Ich prvým jazykom je ten posunkový jazyk, či rakúsky alebo švedský, jednoducho štátny jazyk v tej ktorej krajine. Toto je náš jazyk, náš materinský jazyk jazyk, náš prvý jazyk. A ak nemôžeme používať tento jazyk, potom sú porušené naše lingvistické e, jazykové práva. Takže mali by sme nechať otvorenú túto petíciu, mali by sme e, sa opýtať rakúskej vlády, čo si o tomto myslia a čo plánujú v tejto veci urobiť. Myslím si, že to by bolo dobré e, mať aj špecifickú správu o tejto problematike. Ďakujem pekne. Adam, Peter, Jár. Áno, samozrejme, musíme byť úprimní. Máme tu e, možnú krátku e, a dlhú e, cestu a nemali by sme stratiť zo zreteľa tú krátku cestu a tá znie v kompetencii členských, národných členských štátov. To je. Porúčam obrátiť sa aj na petičný výbor v Rakúsku, pretože tam možno tento problém vyriešiť najrýchlejšie. A tá druhá otázka, a, a tam dávam túto záležitosť, skladám do e, osvedčených rúk pani predsedajúcej, ako sa v Európe s touto e, otázkou zaobchádza. E, opýtajme sa v Európe, máme nejaký výbor, ktorý už vypracoval štúdiu o situácii v tejto oblasti, pretože niekde sa kompetencie prelínajú, odporujú si, máme zákaz diskriminácie, ale napriek tomu členské štáty sú zodpovedné za nediskriminácie diskrimináciu. Takže ja by som e, e, mm, áno, sa obrátil priamo na Rakúsko cez parlamentnú e, cestu petičného výboru, aby sa ten problém diskutoval. Ďakujem pekne. Ako povedala komisia, z právneho pohľadu nie je toho veľa, čo by e, výbor e, mohol urobiť v tejto veci, keďže to je petícia, ktorá spadá do e, kompetencie národných orgánov. Ale Musím e, e, zároveň povedať, že niekedy môžeme pôsobiť aj e, spôsobom, ktorý pomôže, aj keď to nie je po právnej, z, z právneho aspektu takto mienené. Čiže môžeme sa opýtať rakúskych autorít, ako by mohli byť nápomocná, čo navrhujem kolegom, aby sme urobili, že teda oslovíme rakúske orgány listom, kde kde vyjadríme naše obavy v súvislosti s diskriminačnou praxou voči nepočujúcim osobám a odvoláme sa na akt o prístupu schopnosti a uvedieme aj nástroje, e, s ktorými my ako inštitúcia pracujeme a monitorujeme e, to. A to musíme e, veľmi jasne takto povedať. Ale musím pánovi autorovi petície povedať, že vlastne viac pre vás, pán Duter, urobiť nemôžeme. Ale myslím si, že toto je už dobrá cesta dopredu a tiež chcem podporiť aj Eh, ten spôsob, eh, ktorý bol spomenutý a síce eh, Rakúsky petičný výbor len sa obrátiť, keďže to spadá do národných kompetencií. Pani Oken Súhlasím s väčšinou toho, čo ste povedali, ale stále si myslím, že by sme to mali nechať otvorené, pretože e, toto e, je e, obmedzenie, pokiaľ ide o nejaké právne otázky, ale my predsa môžeme so všetkými otázkami zaobchádzať, s otázkami týkajúcimi sa prípadnej nápravy tohto problému. Nebuďme takí skromní a nevzdávajme sa hneď. Už sme sa zaoberali mnohokrát správami nepočujúcich eh, osôb. Je to vlastne v eh, zmluve eh, zakotvené. Takže mali by sme si vyžiadať a počkať si na odpoveď od orgánov príslušných. Áno, Margaret, môžem povedať, že som na vašej strane teréne, ale a v tomto prípade som teda najmä na strane autora. Petícia máme momentálne neverbálnu komunikáciu, to znamená, že vy ho nevidíte e, momentálne, ale veľmi rada vám dám naspäť e, slovo a e, pýtam sa, či by ste boli spokojní s tým, čo som navrhla, alebo nie. Bol by som veľmi rád hľadne toho listu aj to odporúčanie e, e, nemeckého kolegu ísť cez ten petičný výbor v Rakúsku. E, dám vám dva dokumenty od druhého predsedu Rakúskeho, od podpredsedu Rakúskeho parlamentu, ktoré ukazujú, že jednoducho nechcú, nechcú. Takže my naozaj budeme potrebovať tento váš list. A už e, sú e, viaceré právne kroky a budeme takto postupovať. Ale čo bolo dôvodom mojej petície? Tá dlhá cesta cez súdy trvá tak dlho, že tí žiaci e, dnes, ktorým chceme optimalizovať e, ich situáciu, už budú dospelí a to nie je akceptovateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že teraz e, tuto, tu môžem vyvodiť závery. Autor petície sa obráti na petičný výbor v Rakúsku a my napíšeme veľmi e, e, silný, prísny list rakúskym orgánom. A takto uzavrieme petíciu. Môžem to takto urobiť? Ďakujem pekne. Je dobré, keď je s tým každý spokojný a tým pádom môžeme prejsť k ďalšej petícii 240 úľavy na clách pre určité tovary určené pre e, vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely osôb s zdravotným postihnutím. Autor petície tu nie je, ale možno nás počúva cez web streaming a ja dám slovo pánovi e, Matiasovi Björklandovi, zástupcovi e, komisie. Ďakujem pekne. Toto je prípad, e, e, v rámci ktorého nás pán Gavrila priamo v komisii kontaktoval a e, my sme kontaktovali v tejto veci rumunské orgány a my s ním súhlasíme, že skutočne národná legislatíva e, sa len čiastočne e, zmienuje na apliko- aplikovateľných e, smernice, napríklad 1 z 86 ohľadne úľav na celách, že teda Mm, aplikácia tohto by eh, poskytla úľavy. Eh, eh, Toto samozrejme nie je E, formálny proces e, konania pre porušenie podľa 258 e, paragrafu zomluvy. Pán Gavrila má špecifickú stiaženosť, že osobne priamo nemôže dovážať tieto produkty, ktoré požaduje, čo samozrejme je možné v súlade so článkom 68 príslušného nariadenia. E, ako výsledok našich e, kontaktov rumunské orgány sa rozhodli, e, že sa že stiahnu túto prepracujú túto legislatívu a tým pádom to bude v plnej miere kompatibilné s, aktuálnou, s aktuálnym nariadením a s tými bezpečnostnými doložkami tam. My sme napísali pánovi Gavrilovi, on nám odpísal, že podľa jeho názoru e, ten e, hm, o tej e, novelizovanej legislatívy by v podstate bol len presunutý do iného legislatívneho aktu 516 a hm, teda Nemôžeme tento prípad zatiaľ ešte uzavrieť, pretože e, toho času sa ešte e, tieto posledné informácie preskúmavajú, ktoré sme dostali 28. októbra. Ale ten prvý pohľad, na prvý pohľad sa zdá teda, že e, e, sa to bude týkať len e, dovoznej DPH a nie cieľ vo všeobecnosti. To znamená, že priame nejaké výnimky z cieľ pre priame dovozy nebudú možné, ale to len na prvý pohľad tak to môžeme povedať na základe prvotného posúdenia. Musíme sa ešte pozrieť na túto legislatívu skôr, než túto problematiku uzavrieme. Ďakujem pekne. A teraz je priestor na diskusiu pre členov, pre poslancov pani Ždanoka. Myslím si, že je to veľmi jasné. Musíme ponechať petíciu otvorenú a počkať na novú legislatívu v Rumunsku. V plnej e, miere súhlasím, takže necháme otvorenú túto petíciu, kým situácia nebude primerane e, vyjasnená a požiadame komisiu, aby e, pokračovala v monitorovaní tohto prípadu a opäť sa mu budeme venovať, keď budú nejaké nové veci známe. Dobre, takže desiatka, petícia 924, e, Dana Peskota, Kráľovský inštitút pre nevidomých o prístupe e, nevidomých ku knihám a iným tlačovým produktom. Petícia 964 Michaela Kalmana e, v e, mene Európskej asociácie pre dyslektikov ohľadne prístupu nevidomých ku knihám osôb teda s dyslexiou alebo iným zdravotným postihnutím. Takže nech sa páči, dávam vám slovo. Eh, ďakujem eh, pekne. Chcem povedať, že Markešská zmluva, ďakujem za tú kvalitnú štúdiu, ktorá bola pripravená. Je to naozaj prvá kompletná štúdia k tomuto procesu zo strany eh, politického oddelenia komisie, ale chcem sa poďakovať aj výboru PETI, pretože dnes Marrakešská zmluva je medzinárodným zákonom, je v platnosti medzinárodne, ešte nie v Európskej únii, pretože ešte nebola ratifikovaná a to by nebolo možné e, bez toho, aby bolo 5 rokov, e, vykonaných 5 rokov práce výboru PETI. E, takže myslím, že na toto treba vždy pamätať, pokiaľ ide o také stretnutia, ako sú napríklad dnes parlamentné otázky plenárky, hlasovania na plenárky a tak ďalej. Teraz je čas na to, aby sme toto ratifikovali aj u nás v EU. Musí to byť úspešne uzavreté, bez prekážok, bez regálnych problémov, legálnej právnej neistoty. A je pravda, že 25 až 40 krajín e, na svete ratifikovalo už túto zmluvu. E, Marrakešská zmluva nebude užitočná, pokiaľ Európska únia e, ju tiež nepodpíše, neratifikuje, nebude ju výrazne využívať, pretože tu hovoríme o stovkách tisícov formatových kníh, kde sa nachádza, ktoré, tie sa nachádzajú tu, v Európe a tie sa majú zdieľať. Čiže my nebudeme, ak nebudeme súčasťou tejto zmluvy, tak to bude pirhovo e, víťazstvo. A najmä teraz musím e, povedať, že je smutné, čo sa stalo dnes v Amerike, e, tie volebné výsledky a je istá veľká miera neistoty tým pádom. E, E, čo skoro to mali ratifikovať aj Američania, ale obávame sa, že teraz e, sa to bude naťahovať aj v Amerike a to je druhý veľký blok, kde sú ďalšie milióny, alebo viac ako milión formatovaných kníh. Takže teraz je na čase, aby Európska únia bola lídrom. Dostať tieto prístupné knihy aj e, inde vo svete, k dispozícii v jednotlivých jazykoch, väčšina tých jazykov je tu v Európe. Takže chceme podporiť ratifikáciu v EU s jasnou legislatívou. Sme veľmi spokojní s tým návrhom, ktorý pripravila Európska komisia, pokiaľ ide o smernicu a nariadenie. Vo všeobecnosti to je veľmi dobrý návrh, dobré odzrkadlenie cieľov a potrieb ľudí, ktorí majú zrakové postihnutie. Ja ich tiež zastupujem. E, Svetová únia nevidiacich, Európska únia nevidiacich a dúfame, že tento návrh eh, prejde cez parlament a potom najmä cez radu, cez členské štáty bez toho, aby sa tam eh, pridávali nejaké eh, právne prekažky. Existujú isté právne prekažky, sú isté krajiny v členských štátoch niektorých, aj na rade, ktoré diskutujú o týchto témach a boja sa niektorých otázok, ako napríklad komerčná dostupnosť. To znamená, E, ak to poviem pár slovami, že ak kúpite knihu, ak ju môžete kúpiť kdekoľvek na svete, tak ju potom nemôžete zdieľať. To niektorí ľudia e, hovoria. E, podľa nás je to diskriminačné. Ja, čo, ja vidím a môžem ísť do akékoľvek knižnice, môžem si zobrať tú knižku stade a tá môže byť dispozícia aj v obchode. Čiže tam tá prekažka nie je. To by bola veľká pravda to znamená, znamená to, že, že organizácie neviaci by museli robiť veľké prieskumy a nebola by to ani stimulácia nejaká pre e, vydavateľstva, aby vydávali takéto formatované knihy, pretože to je dôvod, prečo e, Marrakešská zmluva v prvom rade existuje. E, chyba na trhu, pokiaľ ide o produkciu. Ako bolo povedané v tej štúdii, väčšina ľudí má prístup iba k 1% kníh, ktoré sú uverejnené pre e, ľudí, ktorých e, vidia. Čiže je to zlyhanie trhu, na, to, na toto reagujeme a vlastne tam práve ten komerčná, tá komerčná dostupnosť práve, že tam chýba. Ďalšie návrhy sú tu, ktoré by nemali byť podporené, ktoré by mohli veci ešte ďalej komplikovať, e, pokiaľ ide napríklad o administratívnu záťaž, byrokratickú záťaž, príliš veľké vedenie záznamov alebo intenzívne aj politické nejaké oddelenie v parlamente e, môže navrhnúť nejaké dokonca konkrétne technické e, návrhy, ktoré by spravili z tej zmluvy ešte užitočnejší nástroj. To sa tu napríklad e, rozširuje aj na audio, audiovizuálne dielo, takisto sa to môže navrhovať, pokiaľ ide o rozšírenie aj na ľudí, ktorí sú iným spôsobom postihnutí tí z hľadiska, teda vnímania tlačových dokumentov. O čo teda žiadame? Žiadame Európsky parlament a výbor pre petície Eh, ktorý, myslím, že pripravuje stanovisko k novej smernici, k novému nariadeniu. Už ste sa o tom rozhodli, že to stanovisko budete pripravovať? Áno. Aby naďalej ste boli lídrami eh, eh, v súlade s potrebami ľudí so zdravotným, alebo teda s postihnutím zraku. A aby prebehli formálne konzultácie medzi komisiou, radou a e, gestorským výborom pre právne záležitosti, aby teda rýchlo tento celý proces prebehol a aby bola dohoda už v prvom čítaní. Aby e, niekedy e, na jar sme mohli mať hlasovanie na plenárke, aby to mohlo teda prebehnúť. Tak chcem povedať, že je tam istý odpor zo strany právomoci, ale teda otázky právomoci, ale to už je vlastne vyriešené. Máme tam správu generálneho E, advokáta a tam je povedané, že tam nie sú žiadne e, spory alebo problémy z hľadiska právomoci EÚ. Hovoríme teda aj k tejto petícii a takisto aj k novej petícii, ktorá bola predložená zo strany organizácií nevidiacich ľudí pred 3 či 4 mesiacmi, najmä pokiaľ ide o ratifikáciu a implementáciu. A myslím, že posledný návrh, ktorý je naozaj fantastický e, v tejto správe, treba ho tam začleniť a už naozaj iba poslednú vetu. Potrebujeme mechanizmus súladu mechanizmus či už na sťažnosti alebo nejaký akčný plán zo strany členských štátov e, každoročne, ako táto marakešská zmluva bude v praxi fungovať, aby naozaj v teréne fungovala. Ďakujem e, pekne a ešte poprosím kolega e, z organizácie Dyslexikov e, sa tiež chcel vyjadriť. Please go ahead. Nech sa páči. Mm, Dobrý deň, ďakujem pekne, že môžem vystúpiť. Chcem povedať, že zastupujem predsedu, rakúskeho predsedu našej, našho Európskeho združenia dyslektikov a chcem povedať, že samozrejme podporujeme ratifikáciu Marrakešskej zmluvy a pre všetkých občanov Európskej únie, ktorí majú napríklad dyslexiu alebo majú nejaké problémy e, iné s učením e, alebo teda s čítaním a uvádza sa tu, že je to dôležité pre jednak prístup aj pre teda voľnočasové aktivity, pre kultúru, to je naozaj všetko pravda, ale chcem pripomenúť, že je to dôležité aj z hľadiska e, napríklad deti, deti, ktoré sú handicapované, aby tie mohli mať prístup e, e, k takýmto dokumentom. Takisto je to dôležité aj pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie. Pripájam sa k tomu, čo povedal kolega David. Študenti, ktorí sú handicapovaní, potrebujú čítať knihy, ktoré sú e, niekedy v susedných eh, krajinách k dispozícii v inom jazyku a teda zdieľanie dostupných dokumentov s dobrou úrovňou prístupnosti, to by malo byť efektívne, malo by to byť dnes aktuálne. A je to takisto otázka prístupu vlastne k občianským e, funkciám. Ako môžeme byť občanom, e, keď nemáme prístup k knihám, ku knihám? To je veľmi dôležité aj v tej našej dnešnej situácii, kde veľa občanov vlastne nemá prístup reálne k obsahu kníh. Teda pre osoby, ktoré majú špecifické problémy, e, pokiaľ je o čítanie, niekto nevie vôbec čítať, niekto iba čiastočne je obmedzený a naozaj pre všetkých týchto ľudí je veľmi dôležité, aby e, takto niečo mali k dispozícii, týchto ľudí je veľa a teda plne podporujeme návrh Európskej únie, pokiaľ ide o to, aby sme konkrétne dosiahli pokrok v členských eh, štátoch, pokiaľ ide o ratifikáciu marakešskej zmluvy. Chceme, aby bola efektívna eh, pre e, nevidiace osoby, pre e, osoby s postihnutím zraku a všetky osoby, ktoré sú teda print disabled, ako sa hovorí po anglicky, ktoré majú problémy e, s čítaním e, tlačených dokumentov z iných dôvodov. E, ďakujem. Ďakujem pekne. Zastupca komisie Tomas Ivert, nech sa páči. Yes, uh, good morning. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tiež uh, sa chceme poďakovať uh, za tú prezentáciu. Uh, dnes bola veľmi zaujímavá a pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sa v tejto petícii riešia, chceme povedať, že nás teší, že konečne sa hýbeme v rámci ratifikácie bolo tu e, stanovisko e, generálna prokurátora a teraz očakávame vlastne rozsudok aj e, Všeobecného súdu, takže to by znamenalo, že otázka tých vzdialených právomocí by sa konečne mohla vyriešiť a budem radi, keď Európska únia rýchlo pristúpi k ratifikácii zmluvy. Takisto nás teší, že naše návrhy, pokiaľ je implementáciu zmluvy, smerníc a teda nariadenie, že sú vnímané pozitívne aj zo strany e, petície. Tento návrh sme prijali e, v septembri. Momentálne prebiehajú rokovania na rade, pracovná skupina začala pracovať v oktobri, e, prebehla aj e, vlastne prvá výmena názorov na výbore v EP teraz pondelok a tešíme sa na to, že budeme e, tiež pri týchto negociáciách e, prítomní, že ich podporíme a pokiaľ ide otázku iných zdravotných postihnutí, ktorí riešia obidve tieto petície. Chcem povedať, že v smernici sme zahrnuli v článku 7 správu, ktorá má byť vykonaná do dvoch rokov po implementácii smernice. Bude sa venovať e, situácii v EU, pokiaľ ide o iné zdravotné postihnutia a iné práce. Čiže to je navyše k tej všeobecnej revízii ktorá už je k dispozícii a je uvedená aj v tejto smernici. Takže zatiaľ to je z mojej strany asi všetko. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Ďalej, ak sa chcú vyjadriť nejakí kolegovia, Margaret. Well, I think we should celebrate. Myslím, že by sme mali oslavovať. Túto petíciu už máme na programe tak dlho, a niekedy e, oslavujeme, niekedy e, sú nejaké prekažky, nedarí sa, boli tu nejaké výhrady, také dosť nepríjemného charakteru. Nechcem to nejako detálne rozoberať teraz, ale bolo to pre mňa šokujúce, ako veľmi sa ľudia snažili zablokovať e, túto vec e, na prospech nevidiacich a ľudí s inými zdravotnými e, postihnutiami. Stále sa s tým niečo e, robil, furt to nejako zastavovalo. Ale treba e, si uvedomiť, že to je celosvetový problém a ten kľúč reálne je v Európe. Máme všetky tie jazyky a máme aj tie diela samotné sú u nás. Čiže my sme ten kľúčový hráč. A naozaj si cením, že nachádzame sa tam, kde sa nachádzame. Dúfam, že ja budem tá, ktorá bude viesť potom tie e, negociácie, pokiaľ ide o naše stanovisko tento rok. Dúfam, že budem mať e, veľa zaujímavých príspevkov, pretože niektorí z vás boli už, alebo sú v, tejto, v tomto boji 5-7 rokov. Teší ma, že sme tu teraz e, spolu a ďakujem veľmi pekne za túto petíciu. Ďakujem. Je to naozaj veľmi dobrý e, je to naozaj dobrý e, workshop aj dnes ráno nakoniec, takže aj táto petícia, ako ste povedali, raz to išlo, raz to nešlo. No, súhlasím s vami. V každom prípade ďalej, Peter. Äh, Samozrejme, že v plnej miere podporujeme petíciu a chcem povedať, že máme do cieľa ešte jeden meter, už to bolo povedané. Ehm, často už dopredu sa vynášajú súdy, ale my musíme počkať ešte tento jeden meter aj po e, ratifikácii. V tom sme si zajedno ešte nejaké problémy budú, ale nesmieme poľaviť aby e, no, naozaj Marakešská zmluva bola e, primerane e, transponovaná. Možno ešte ten sekt trošku do chladničky dať, pár metrov ešte prejsť a potom môžeme oslavovať. Mm, thank you very much. Yeah. Ďakujem pekne. Takže to môžeme uzavrieť ako som tomu porozumela, my plne e, schvalujeme žiadosť, je to teda výbor pre právne záležitosti, to je gestorský výbor, pokiaľ je o tento e, bod a pokiaľ ide o ratifikáciu, tá ratifikácia si bude vyžadovať aj súhlas parlamentu. Spravodajca, pokiaľ ide o tri témy súvisiace s Marrakešom, to je Max Andersson, je to veľmi sympatický človek zo Švedska. A je tu za e, stranu zelených je to sympatický muž. A milý. A efektívny. A v mene tohto výboru je isté rozhodnutie, ktoré teda je nasledovné, dáme naše stanovisko Júri a táto práca, toto, toto stanovisko bude e, ho viesť teda Margaret Auken, to nás teší a toto je vlastne otázka formálna. A teda v duchu petície 0924 e, bude sa pokračovať prostredníctvom novej petície, ktorú, e, na ktorú odkazuje aj autor petície, bolo to už vlastne predložené a pokiaľ ide o rýchlu teda ratifikáciu Marrakešskej zmluvy, o tom tá petícia je. Už bolo spomenuté, teda to, ako som povedala, a čo navrhujem, aby sme spravili, uzavrieť túto petíciu 0924 a ďalšia petícia, ktorá je modernejšia a aktuálnejšia, tá bude otvorená. Aj e, až potom, až dovtedy, dokedy nebude uzavretá. Ešte, ja by som sa chcel vyjadriť, počkajte ešte chvíľu. Takže petícia 0924 tá vlastne e, bola úspešná, dá sa povedať. E, ako povedala Margaret, dneska by sme si mohli aj pripiť šampanský možno, aká bola úspešná. A ďalšia petícia, druhá petícia, 964, tak tam som chcela osloviť autora petície, aby ste pripravili novú petíciu, ak si to želáte. A teda uzavreli by sme túto petíciu, pretože e, tiež vlastne už nie je aktuálna. To by bol môj návrh. Ale téma je ešte otvorená. Budeme na tom pracovať aj naďalej v kontexte e, stanoviska pety a tých legislatívnych dvoch eh, nástrojov, ktoré súvisia s Markeskou zmluvou. Môžeme to takto spraviť? Môžeme postupovať takto? Áno, v poriadku. Ešte mi tu zostáva jedna petícia a potom obed. Takže 1,5 minúty vás poprosím. Dobre, Takže je toto veľmi dôležité. Eh, a petičný výbor by tu mohol výboru Jury pomôcť. E, je potrebné, aby sme zabezpečili, že sa stanoviska parlamentu... No, my stále počujeme od pracovných skupín e, rady, že, to, že majú vidia len problémy. A tá nálada nie je taká dobrá. Uh, tí poslanci, ktorí sú tu, by som vás chcel poprosiť, aby ste sa kontaktovali so svojimi členskými štátmi, aby ste zabezpečili, aby vaši ministri uh, sa dozvedeli o tomto probléme a, že, probléme a že sú tu pracovné skupiny, ktoré boli zriadené pre tento účel. No samozrejme, budeme to sledovať aj ďalej. Rada je iná inštitúcia a my sme spolu legislatívci, my musíme spolupracovať a niekedy Mhm. sa musíme Takisto musíme teda tiež dať nejaké stanoviská a musíme spolupracovať. No dobre, táto téma z u nás zostane, môžete, môžete sa um, upokojiť. Dobre, prejdeme k ďalšej petície, 845. V mene Rumunsko-Nemeckého združenia ide o podmienky osôb so zdravotným postihnutím žijúcimi vo Fran- e, v Rumunsku. E, Petent tu nie je, takže dostane slovo komisia. Ďakujem pani predsednička. Ja by som e, chcel byť stručný, stručná vďaka pokročilej dobe. Parlament mi to prevzal. Mhm. Čo sa týka zdravotne postihnutých, v tom špecifické správe 2016, tam to bolo presne uvedené. Čo sa týka v tých e, špecifických odporúčaniach, tam to bolo uvedené, to znamená, že tá komisia práve kontroluje finančné prostriedky. Tu, sú, e, tu boli alokované e, to bolo alokované množstvo finančných prostriedkov z príslušných fondov aby sa pôsobilo na vyňatie, na, na e, voľný život mimo zdravotného zariadenia, práve pre zdravotných postihnutých. Ale musím povedať, že sme veľmi proaktívni. Ďakujem veľmi pekne. Um, Peter Jan, máš slovo? Áno, áno, ja by som povedala, čo sa týka politickej tematiky, tu sa teraz vlastne uzatvára ten kruh, okruh, tu sme mali, my sme mali workshop, kde sa hovorilo o obdobných veciach ako tu v petícii. Celkové tá petícia vlastne a vlastne veľmi rozpoznala túto, e, túto problematiku. My sme mali e, výjazdové e, výjazdci na Slovensko. Myslím si, že je potrebné, aby sme to monitorovali a musíme naďalej vytvárať tlak. My vieme, že tá téma nie je, nie je jednoduchá. My sme na Slovensku videli, že je tam z časti dobrá vôľa, z časti skôr menej možnosti, ale musíme teda oznámiť petentovi, eh, možno, že, že v petičnom výbore má eh, otvorené dvere, pretože sme rozpoznali um, tento problém, ale aj po tejto návšteve v jednotlivých členských štátoch uh, vieme, že ten cieľ uh, je stanovený, ale cesta nie je jednoduchá. Možno by sme mohli byť vďační členským štátom, keby nás trošku viacej podporili. Takže táto petícia by mohla byť od, zostať otvorená a budeme aj naďalej monitorovať tento problém. Dobre, Bita, ja si myslím, že že kolegovia s týmto návrhom môžu byť spokojní. Dobre, takže necháme to otvorené a navrhovala by som... Áno, súhlasíte. Dobre, zostane to otvorené. A myslím si, že by sme mali rum, osloviť rumúnske orgány a možno im pripomenúť v nejakom liste povinnosti, e, ktoré pre nich vyplývajú z e, charty ľudských e, práv OSN. Dobre, takže tým sme vlastne um, odpracovali program dnešného raného zasadnutia a o 15. sa prosím presne